Dobré popoludne, kolegyne a kolegovia. Dobré popoludnie. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Skutočne vám ďakujem. Samozrejme viete, že ten prvý bod e, ako obvykle býva prijatie programu rokovania a e, oznámenia predsedajúceho, ale ten prvý e, zásadný bod dnes popoludní. To je rozpráva o prioritách Libe a nevidím lepší spôsob, ako prediskutovať eh, priority Libe. A eh, v, v situácii, keď je tu sotva pár ľudí, hm, keď práve máme diskutovať o našich prioritách. No, takže pokiaľ ide o zmeny eh, v programe na žiadosť e, Tani Faďon, aby sme sa e, venovali mandátu e, vizovej liberalizácie e, pre Kosovo počas hlasovania. Ak teda nemáte žiadne, žiadne námietky proti tejto zmene, pani Fajon, ja nemám, nemám proti tomu žiadne ná... Pani Zvelt, nemám proti tomu námietky, ale ten prvý bod, bod, na to ste si vyhradili vlastne dve hodiny priority LIBE nadväznosti na rozhodnutie koordinátorov 12. E, júla 2019. Ja som na tom stretnutí bola prítomná, ale mám úplne iný dojem z toho rozhodnutia, ktoré sa tam urobilo. Nie som si úplne istá, o akú debatu teraz pôjde a aké závery by tu mali byť z takej rozpravy. Máme tu všetci svoje priority našich skupín, máme vypočutia komisárov, potom komisia predstaví svoj pracovný program a potom možno môžeme hovoriť o prioritách, ale a o akú výmenu pôjde teraz? Ja mm, v podstate nevidím potrebu, aby to bolo na program rokovania. Ja vás chápem, ale my sme tam boli všetci na tom stretnutí a Povedali sme si, že sa budeme rozprávať aspoň o tom, ako to by to malo vyzerať, e, pokiaľ ide o tie vypočutia a výmeny názorov s, komisiami, e, s komisármi. Takže mali by sme sa snažiť dostať túto diskusiu na pôdu výboru Libe, nie len teda na eh, pôdu eh, výboru koordinátorov. Ďakujem, pán predseda. Ja chápem, že by sme mali mať výmenu názorov o prioritách. My pripravujeme vypočutia komisárov a myslím, že každá skupina bude pracovať na svojich skupinách, pokiaľ o toto ide. A okrem toho, keď sa pozriem tu okolo seba, tak si kladiem otázku, či nájdeme dnes popoludní nejaké, či budeme schopní identifikovať nejaké priority. Dokonca ani koordinátori tu nie sú prítomní. Ja vítam pána Kalenasa, jednoho z koordinátorov, ale pána Lenarsa, pardon, a, ale prečo by sme e, ale e, tá, ten záujem o takúto výmenu, ako vidíte, je veľmi nízky a neviem, aké závery z toho to môžeme vyvodiť, keď je tu tak málo ľudí. Pani Reintke, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Úplne povedané, pre mňa tá výmena názorov problémom nie je. Môžeme diskutovať ale skôr ide o to, čo budeme robiť s tými výsledkami, pretože budú určité podobnosti medzi témami, o ktorých, e, ktoré chcú ľudia urobiť ako prioritami, ale neviem, či sa na tom potom zhodneme, takže e, by to bolo lepšie riešiť na pôde výboru e, pre koordinátorov a rozhodnúť o tom tam. Takže otázka je, ako potom budeme vlastne pracovať s výsledkom dnešnej diskusie a čo potom bude nadvezovať z hľadiska koordinátorov. Môžem len súhlasiť ja som začal trocha ironicky, subtilnou iróniou, pretože my sme boli nutení dať tieto body na program rokovania. Máme útorok, nie je piatok, je útorok nakoniec. Takže je to bežné stretnutie výboru Líbe a očakáva sa, že poslanci prídu a že sa zapoja do diskusie, ale ja vidíme, že to tak nie je, takže ja som bol trocha ironický na začiatku. Je tu málo ľudí možno môžeme ale jednoducho e, spustiť tú diskusiu, e, nejak ju načať, pretože preto bude celý rad vypočutí a preskúmaní e, do konca tohto mesiaca, začiatkom novembra na stretnutiach koordinátorov. Takže tu ide najmä o to, aby sme si vymenili názory, pokiaľ ide o vypočutia. Eh, dezignovaných komisárov. Takže ak máte pocit, že to nedáva zmysel, aby sme tento bod mali na programe, môžeme ho zrušiť. A potom sa to môže riešiť na stretnutí koordinátorov a to vlastne už má nastať zajtra. Pani Intveld, ja si myslím, že to dáva zmysel, pretože pokiaľ ide o vypočutia, my už sme v zásade stanovili priority tohto výboru e, v tých písomných otázkach, ktoré sme predložili komisárom. A od, ústne otázky, od, otázky na ústne zodpovedanie, tie sú na politických skupinách alebo jednotlivých poslancoch. O tom nemusíme rozhodovať tu. No a ani o pracovnom programe vlastne nerozhodujeme. Takže o čom by sme mali rozhodovať? Ako ste správne poznamenali, možno by sme lepšie mohli tento čas využiť. Dobre, ale viete čo? Vy ste, vy ste zdvihli ruku, e, keď... Vy ste tu neboli, keď e, ja som čítal oznámenia predsedajúceho. E, takže či to má alebo nemá zmysel to takto urobiť, že sa, na tom, že sa o tom diskusuje, diskutuje na bežnom zasadnutí výboru LIBE, ale ako som povedal, je útorok popoludní. Ale vidím, že pán Lenát ešte vstúpil do toho, kým som vlastne dokončil oznámenia predsedajúceho. Možno, že som do toho až tak zase nevko, ne, nevskočil, možno, že to je príliš silný výraz, ale e, sú tu isté E, výhrady proti tomu, že tu nie je dostatok ľudí. Ale my sme e, boli z tých, ktorí podporili túto výmenu názorov, pretože náš výbor má nov, veľa nových e, členov a mysleli sme si, že v určitej chvíli na začiatku mandantu by mohla nastať taká hodná príležitosť, kým sa začneme venovať tým zložitým spisom, aby sme si vymenili tie názory na priority na budúci rok. Samozrejme, vypočutie komisárov E, to je týždeň. Nie každý sa tam bude môcť zúčastniť, pretože e, sa môžeme pýtať len obmedzený počet otázok, takže táto diskusia tu je e, vynikajúcou príležitosťou, aby sa do toho zapojil každý, kto chce prispieť k rozprave. A o to ide. Toto by mohlo byť dôležité. Takže zamerajme sa na kvalitu príspevkov a nie na kvantitu a nevidím dôvod, prečo by sme takto nemali postupovať. Ďakujem za tento konštruktívny príspevok, e, takže máme tu istú pôdu na určité predpoklady na, na to, aby sa zblížili naše názory a, a hovorím to aj v nadväznosti na čo povedala pani Sipel na stretnutie sade včera, ale ja len teda dokončím tie oznámenia predsedajúceho, lebo ja som začal, ale v podstate sa mi to ani nepodarilo. Jednak teda e, jazykový režim, všetky jazyky, okrem galčiny, elektronické hlasovacie karty, pretože máme celý e, rad spisov, o ktorých treba hlasovať a je to všetko naplánované e, na 6. hodinu 18.00 budeme hlasovať, takže e, pripomínam elektronické karty, do tej doby ich musíte mať, lebo budeme mať celý rad hlasovaní. No a ďalej podporenie rozhodnutí koordinátorov, pokiaľ ide o odporúčanie spravodajcov pre príslušné spisy. E, Lenners, spravodajca e, pre podmienky na prístup do informačných systémov EÚ a e, zmena a doplnenie nariadenia a pre návrh parlamentu a rady, ktorý sa týka prístupom k týmto informačným systémom naučili e ETIASu. E, pán e, Lenners, teda pani Višňovská, spravodajkyňa pre protokol, ktorý sa týka kritérií a mechanizmov, ktoré sa týkajú zodpovednosti štátov pre posudzovania azyl, azylových žiadostí v Európe a prístup k Eurodaku a protokol medzi EÚ a Islandom a Norským kráľovstvom na tie isté účely, to znamená prístup k Eurodaku. A potom ešte nominácia, e, vymenovanie spravodajcu e, má Kajurant E, to sa týka dohody medzi Mexikom a Európskou úniou na účely transferu a spracovania e, PNR. Takže spravodajcovia e, pre stanoviská pani Kiniči. A to sa týka európskych fondov pre rozvoj a regionálnych fondov a Európsky sociálny fond Oba má na starosti pani Katarína Kiniči a potom ešte pripomienka k mm, vykonávacím a delegovaným aktom e, rozhodnutie komisie o vykonávaní finančných akcií únie v oblasti migračných fondov, program, pracovný program 2019. Európsky parlament dostal 18. septembra návrh vykonávacieho rozhodnutia komisie, ktorým sa menia a doplňa vykonávacie rozhodnutie o financovaní akcií únie v oblasti migrácie a azylu a to príslušného fondu. A toto rozhodnutie bolo oznámené všetkým členom LIBE prostredníctvom vestníka LIBE v, se, v septembri 2018 a lehota pre pripomienky takisto bola stanovená. V každom prípade ak má niekto námietky, prosím vás, informujte nás čo najskôr a to prosím som sekretariatu LIBE do 2. októbra do poludnia. Takže to sú oznámenia predsedajúceho. A teraz e, otvoríme priestor pre diskusiu. Išlo o to, že by sme, že teda sme začali mm, mandát e, v júli a Hovorili sme s tými komisármi, ktorí sú ešte vo funkciách, ktorí postupne odchádzajú, e, alebo ktorých mandát má skončiť, to znamená komisári Junckerovej komisie, a týkal sa to oblasti našich politík. Vypočuli sme si takisto všetkých výkonných riaditeľov a vedúcich pracovníkov agentúr e, v oblasti napríklad e, spravodlivosti a bezpečnosti. Mali sme stretnutie koordinátorov 11. júla. E, tam sa rozhodlo o výmene názorov medzi všetkými členmi tohto výboru, aby mohli e, vyjadriť svoje názory a priority pre toto nové e, volebné obdobie. A o niekoľko dní budú vypočutia dezignovaných komisárov Mm, komisie pani komisárky, eh, predsedničky komisie von der Leyen. A to by sa malo teda realizovať a malo by to byť pomerne časovo náročné, asi vám to zabere väčšinu času. A sú tu niektoré nedokončené spisy, ktoré treba ešte znova eh, riešiť eh, hlasovaním napríklad dnes večer. Takže to bude príležitosť, aby sme sa teraz máme príležitosť, aby sme sa mohli e, vyjadriť, e, aby sme takto nadviazali na stretnutie koordinátorov. No a zajtra budeme postup pokračovať e, práve tým stretnutím koordinátorov, ktoré bolo zvolené práve na tento účel. Takže začneme najskôr koordinátormi, aby sa vyjadrili a potom samozrejme bude priestor otvorený pre všetkých z vás, aby ste sa vyjadrili a budeme vás všetkých samozrejme vnímať. Takže e, začneme kým pán Leners ako prvý. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, e, najdôležitejšie je to, na čom sme pracovali za posledné 3 alebo 4 roky, reforma spoločného európskeho azylového systému. A keď sa pozriete na tie e, tie, tie poverovacie listy pre dezignovaných komisárov a predsedničku komisie, tak i bude nový pakt o migrácii. A ja samozrejme vítam takýto nový pakt, lebo je potrebný. Nemali by sme predsa len zahadzovať e, všetku tú prácu, ktorú sme už vykonali a v tomto smere najmä také spisy ako tie, ktoré sa týkajú Eurodaku. Tam bolo jednoznačné zlepšenie registrácie otlačkov prstov e, žiadateľov o azyl a to je relevantné a potrebné bez ohľadu na to, čo sa dohodlo v prípade Dublinu a, alebo um, e, PRN. E, Takže ten migračný systém jednoducho e, nemá efektívne návratové politiky a je veľmi ťažké, keď nastane situácia, že polovica ľudí, ktorí vlastne sú klasifikovaní ako takí, čo nepotrebujú medzinárodnú pomoc, e, nakoniec zostanú v Európskej únii a je veľmi ťažké potom pre verejný sektor postarať sa o nich, e, keď sa musí zároveň postarať o tých skutočných utečencov a to podľa mňa platí pre všetky európske krajiny a samozrejme to ovplyvňuje aj verejnú mienku. To znamená, ako pristupujeme k ľuďom, ktorí si predlžujú pobyt v Únii, hoci nepotrebujú medzinárodnú ochranu. Aby sme to teda riešili, a to je veľmi náročné, tak treba vykonať veľké, obrovské zmeny v tejto oblasti a lepšiu spoluprácu potrebujeme takisto s tretími krajinami, krajinami pôvodu, tranzitu. To je, to je kľúčové a to je niečo, na čom by Európska únia mala v nasledujúcich 5 rokoch pracovať. A to tak, že e, každý jednotlivý minister zahraničia alebo azylu alebo vnútra E, samozrejme nepôjde do každej krajiny pôvodu s, vlastnou, s, vlastnou, s vlastným posolstvom a s vlastnými záujmami, ale ide o to, aby sme mali celoeurópsky prístup, e, ktorý bude podporený všetkými národnými ministrami a tými, ktorí e, sa zaoberajú azylom, migráciou. A pokiaľ ide o bezpečnosť, koľko máme vlastne času, pán predseda? Dve minúty? Prepáčte. Dve minúty každý. Nuž, um, myslím, ale um, toto je také zahrievacie kolo, povedzme. Takže ja budem veľmi stručný, pokiaľ ide o bezpečnosť. E, bezpečnosť e, to mm, znamená veľa práce v e, novom volebnom období a aj z hľadiska implementácie, keď sa pozrieme na interoperabilitu ETIAS, vstup, výstup, PNR. Um, takže aj ako parlament by sme mali zabezpečiť že na to všetko sa bude dohliadať a aby sme skutočne zlepšili e, situáciu aj v očiach európskych e, občanov. Ďakujem, pán Lener. Áno, ja som teda to tak menil dve minútky pre každého koordinátora. Pani Sipel, ďakujem, pán predseda. Som rada, že už je tu viac ľudí, vrátane koordinátorov, takže by teraz už bolo užitočnejšie mať takú výmenu názorov. Ja nebudem sa teda príliš, e, povedzme, nebudem zabrať príliš veľa času v tomto zahrievacom kole, ale mám niekoľko poznámok. My hovoríme o e, umelej inteligencii, ale zároveň digitalizácia už pokrýva prakticky každú časť, e, každú, každú sféru nášho života, čiže kultúra, e, zdravotníctvo, e, bezpečnosť, e, trestné právo aj občianskú spoločnosť. A v tomto zmysle si myslím, že treba byť veľmi, posudzovať veľmi obozretne ako toto a ovplyvňuje, ovplyvňuje chova, správanie jednotlivcov a to súvisí aj s nenávisnými prejavmi. To znamená, ako, aké to má dôsledky a ako môžeme podporovať digitálne prostredie, základné a základné slobody a práva zároveň. To je takisto dôležité a takisto by sme mali zistiť, ako využívať tie nové príležitosti, ktoré digitálne prostredie ponúka, bez toho, aby sme ustupovali od práv a slobod a ako nastoliť dôveru všetkých, pokiaľ ide o všetky tieto komplexné nové veci. A to bude veľká výzva v nasledujúcich rokoch a pokiaľ Ide o tie ostatné spisy, ktorými sme sa zaobrali na Líbe, hovorili sme o bezpečnosti, trestnom práve a podobne. Ja si myslím, že v nasledujúcich rokoch by sme tu vo výbore sa mali zamerať aj na implementáciu. Rozhodli sme o celom rade opatrení v ostatných rokoch, pokiaľ ide o trestné právo, boj proti trestnej činnosti a terorizmu, ale nielen o to ide, čo, o čom sme rozhodli pred posledné dva roky, ale aj predtým, ale mnoho z toho ešte sa plne neimplementovalo. Takže ako môžeme rozhodovať eh, o niečom, čo ešte chýba, ak ani to, o čom sme rozhodli, ešte nie je implementované. Takže je veľkou úlohou pre tento výbor zistiť, či skutočne sa tieto rozhodnutia implementujú a potom tlačiť na to spoločne s členskými štátmi a komisiou, aby sa implementovali. V opačnom prípade nedáva zmysel, aby sme hovorili o nových opatreniach. A posledná vec, azylum a migrácia na Malte sa konalo stretnutie v posledných dňoch a bolo by veľmi zaujímavé pozrieť sa na to, aké to prinieslo výsledky. Možno by toto stretnutie by mohlo byť takým východiskovým bodom na to, aby sme urobili akýsi pokrok, pokiaľ ide o našu zodpovednosť vo vzťahu k žiadateľom o azyl, alebo aby sme zistili, či už sa nesnažíme tak nejak rozriediť a oslabiť to, čo už vlastne sme mali v minulosti. A na druhej strane myslím, že by sme sa nemali zaoberať len zodpovednosťou, aby sme zabezpečili ľuďom žiadať o azyl v Európskej únii. Mnoho ľudí nemá ani inú šancu, než aby prišli do Európskej únie ilegálne, nedostanú víza a podobne a utekajú pred eh, nebezpečenstvom a, eh, mm, a povedzme eh, mučením. Ale máme tu aj otázku legálnej migrácie napríklad za prácou a podobne a máme stovky pravidel na to. Takže aj tu treba zlepšiť situáciu, ako aj v oblasti azylu. Ďakujem pani Sipel, pani Intveld. Ďakujem, pán predseda. Keď sme hovorili o tom programe, tak som povedala, že sa to uberá tak trocha všetkými možnými smermi. Pán Leners a pani Sipel hovorili o implementácii ako o dôležitej tom zameraní a ja by som ešte to chcela podporiť, ale ide aj o presadzovanie, nielen implementáciu, pokiaľ ide o e, transponovanie legislatívy do národných legislatív, ale aj o presadzovanie toho, čo tam je. A tu zaznamenávam, že je veľký nedostatok medzi, a veľký rozdiel medzi tým, čo sa prijalo v parlamente a čo je v legislatíve a členských štátov a potom aj absencia urgentných vztahy, pokiaľ ide o implementáciu alebo aplikáciu e, judikatúry na základe rozsudkov súdneho dvora. A myslím, že potrebujeme aj častejšie hodnotiť to, čo sme robili kým schválime nové zákony, najmä v oblasti bezpečnosti a boja proti terorizmu, lebo my sme prijali celý e, dlhý zoznam legislatívnych iniciatív a nenastala žiadna e, evaluácia, hodnotenie nákladov napríklad, či treba niečo z toho napríklad opäť prehodnotiť alebo nahradiť. Takže tak. A azyl, o tom sa už hovorilo, samozrejme, takisto potrebujeme e, sa zaoberať aj legálnou pracovnou migráciou, pretože bez toho, bez právnych možností, legálnych možností, ako by tí ľudia mohli migrovať, e, jednoducho nebudeme rieš- môcť riešiť celý ten azylový problém. Posilnenie základných práv a takisto aj ochrany údajov v oblasti policajnej a justičnej e, práce Právny štát, to bude veľmi dôležité zameranie. Aj dnes sme videli veľmi pozitívny príklad toho, ako dôležité, aké dôležité je, keď sú súdne inštitúcie nezávislé a keď ten systém funguje. No a napokon myslím, že sa treba zaoberať aj vonkajšími vzťahmi oblasť e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. To súvisí s vonkajšími vzťahmi, transatlantickými vzťahmi, ale aj vzťahmi so susednými krajinami. A na záver, myslím, a to nie je síce politická téma, ale myslím, že by sme sa mali aj zaoberať tým, ako prijímame politiky, pretože v parlamente e, pracujeme veľmi usilovne, plníme si svoje úlohy, ale potom to všetko v podstate skončí v nejakej čiernej skrinke rady a tam sa to zasekne a niekedy aj na viac než 10 rokov, napríklad nariadenie o transparentnosti alebo proti diskriminácii, smernica proti diskriminácii alebo e, napríklad pokiaľ ide o azylové politiky, treba e, potom to musíme kompenzovať tým, že príjmame ďalšie politiky, ale nezameriavame sa na to, aby E, sa tie naše politiky presadili aj na rade a potom implementovali v členských štátoch. Rentke. Teraz pani Rentke. Ďakujem. Myslím si, že už kolegovia povedali veľa dôležitých vecí. Skutočne si myslím, že náš výbor je v popredí veľkých diskusí hľadom potenciálnej legislatívy, keďže tu máme veľa bodov v našom portfóliu, na ktoré musíme pracovať. No a v minulých rokoch sme videli, že pokiaľ parlament na niektoré veci nezatlačí, tak rada to zablokuje a potom EÚ nič neurobi. No a tie body, na ktorých my pracujeme, tak tam je treba niečo robiť, lebo ľudia nás žiadajú o riešenia. Chcela by som to možno trochu štrukturovať, o čo sme diskutovali v našej skupine, ako by sme videli priority pre tento výbor boj o základné práva a právny štát v EÚ. Myslím si, že toto je viac, než obsahuje mechanizmus na ochranu právneho štátu, pretože je to mechanizmus, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie princípov právneho štátu a pokiaľ dôjde k ich porušeniu, tak sa bude niečo robiť. No ale taktiež tu máme nadväzné kroky na postup v zmysle článku 7. Na toto náš parlament už tlačil. To znamená taktiež e, na istambulský dohovor, taktiež e, e, dohovor o rodovom násilí, smernica o e, rovnosti, o pardon, rovnoprávnosti, pretože sú, je v celej Európe sú tu 100 tisíce aktivistov v tejto oblasti, ktorí na nás upierajú pohľad. Ďalej, čo sa týka azylového systému vychádzajúceho z ľudských práv, tam by som taktiež chcela povedať, že sme s kolegami boli frustrovaní, azylový balíček za posledné parlament obdobie sa tam odvedlo veľa práce, hľadali sme kompromis medzi celým spektrom politických skupín, no a nemôžeme teraz dopustiť, že na rade to budú ignorovať a nič sa nebude diať, takže treba aj na toto tlačiť. Ďalej misie e, vyhľadávania a záchrany na mori, to by sme taktiež chceli prioritizovať. No a v neposlednom rade externý rozmer migrácie, pretože nemôžeme dopustiť, že dohody, ktoré EÚ podpísala na tému migrácie, budú podkopávať naše práva parlamentu, ako dohliadať na dodržiavanie ľudských práv na externých hranicách EÚ, ale aj v rámci EÚ. No a posledný bod, dôležitý boj o bezpečnosť bez toho, že by sme stratili našu slobodu a občanské práva. To je taktiež dôležitá otázka ochovávanie údajov. Máme tu veľmi jasné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora na túto tému. No a ešte by som na záver chcela vyzvať všetkých, tejto výbore vzhľadom na nadchádzajúce vypočutia komisárov. Veľa sa tu diskutuje o konkrétnom znení o názvoch. Náš výbor je zodpovedný za štvrtinu legislatívy, ktorá vychádza z tohto parlamentu a ja si myslím, že by sme mali 100% záručiť, že, tento, že tieto dôležité legislatívne návrhy, ktoré sú podstatou našej parlamentnej práce, budú nazvané potom budú menované a budú preskúmané aj na vypočutiach s komisármi, aby sme nehovorili len o slovách a o názvoch. Je treba sa skutočne komisárov pýtať, čo konkrétne plánujú v rámci svojej legislatívnej práce. Ďakujeme pani Reintke. Teraz mene ID tu nie je. Pani Tardino je tu, pán Van eh, Ďakujem, vážny kolega. Budem hovoriť ako vždy vo svojom vlastnom jazyku. Myslím si, že keď tu tvoríme politiku, tak je treba sa pozrieť na prostredie, v ktorom sa my nachádzame ako parlamentný orgán. Podľa OSN vychádza obyvateľstvo, eh, bude rásť obyvateľstvo eh, na ehm, tomto svete. No a de- demograf pán Smith vychádza z toho, že africké obyvateľstvo bude vo veľkej miere migrovať, no a predovšetkým do Európy. Toto je dvojnásobná drama, pretože na jednej strane to znamená, že v Afrike je objavujúca sa e, stredná trieda, ale bohužiaľ e, sú tam nedostatočné zdroje, takže tam sa im v podstate odopiera lepšia budúcnosť. No a na druhej strane toto spôsobí vážne sociálne problémy a napätie v Európe. A miesto integrácie totiž uvidíme segregáciu a namiesto kultúrneho obohatenia uvidíme radikálny islám. Občania si budú potom klásť otázku, kto e, toto spôsobil a predovšetkým, aký problém sa už len vyriešil tým, že sa len nafúkol. Naši občania samozrejme chcú bezpečnosť a chcú, aby náš spôsob života bol chránený. A nechcú byť totiž menšinou na našom vlastnom kontinente a preto musíme zastaviť túto masovú migráciu. Toto musí byť naša hlavná priorita. A nie nie je to nenávisť voči migrátom, ako by si si mohli niektorí myslieť, ale robíme to preto, že milujeme vlastné obyvateľstvo. Ďakujeme pán Van den Riesche a teraz pán Prokačný z IKR. Ďakujem, pán predseda. Priznám sa, že som ešte nemal a nemám ešte dostatok parlamentných skúseností na to, aby som mohol prispieť svojimi názormi k metodike našej činnosti. A to platí aj pre hm, posledné stretnutie koordinátorov a preto dôverujem tým, ktorí majú väčšie skúsenosti, ale pokiaľ ide o naše priority, tomu by som chcel niečo povedať, pretože táto komisia, nepochyb... tento výbor, pardon, je nepochybne tým, tým, tým výborom, kde sú tie politické stanoviská najrozmanitejšie a najviac rozdeľujúcejšie, pretože sa týkajú témy, ktorá je asi najviac diskutovaná v našej dobe, a to je téma migrácie a chcem povedať, aké je naše stanovisko. A to je také, že fenomén imigrácie musí byť e, e, pod kontrolou, nemôže byť len znášaný. My musíme jednoducho e, bojovať proti legálnej migrácii, ak je to potrebné na to, aby sme hájili, obhajovali legálnu migráciu, lebo tu potrebuje Európa aj iné národy, iné krajiny to znamená, boj proti ilegálnej migrácii znamená vlastne aj to, že budeme chrániť tých, ktorí utekajú pred prenasledovaním a vo, vojnami a nenecháme ich, ich, ich vlastnému osudu. Toto je naše stanovisko. A samozrejme, že to sa týka aj azylového systému, ktorý by mal byť iný, predvídateľný, tak ako sme to nazvali, a navracanie migrantov, ktorí sú ilegálni, ale opakujem, Ide tu o iný prístup, ktorý však neznamená, že sú tu zlí a dobrí migranti. Ide len o to e, pochopiť e, v podstate to, čo vyzerá ináč, ale v zásade to je asi rovnaké pre všetkých v praxi. Takže pokiaľ ide o ostatné priority, ako viete, naša priori, našou prioritou je takisto mm, legislatívna zmena zatýkacieho e, Európskeho zatýkacieho príkazu, boj proti terorizmu sa netýka len bezpečnosti, ale samozrejme aj kultúry, európskej kultúry a e, domnievame sa takisto, že treba podporiť návrh kolegu Lenersa na posilnenie databázy, to znamená e, Eurodaku, Môžeme mať e, v tomto výbore rôzne názory, ale myslím, že nakoniec nám ide o to isté. Ďakujem. Ďakujem za pani Ernst. E, prepašte, som prišla trochu neskôr, ale mala som dobré dôvody. Dobre, čo sa týka priorít, ktoré by sme si prijali a ktoré sú pre nás dôležité, na prvom mieste, samozrejme azyl a migrácia. Čo naďalej nemáme, o čom musíme vážne diskutovať, to je jednoducho otázka. Či ako môžeme podporovať legálnu migráciu, aké opatrenia môžeme nasadiť, aké systémy sa dajú vyvinúť a možno aj nejakú menej byrokratickú eh, pomoc, ďalej problém azylu. Keď vychádzam z toho, že niektoré štáty sa viedli v tom zmysle, že je tu dohoda, že sa bude zachra- vyhľadávať, zachraňovať na mori, že budú úzko spolupracovať s tretími krajinami a lepšie ich informovať, napríklad Líbiu, kde môže nájsť nejaký člon, tak aby tých ľudí potom previezli naspäť. A taktiež sa dá vychádzať z toho, že tu bude zrýchlený postup. V tom zmysle, či niekto vôbec e, bude mať šancu dostať azyl alebo nie a potom sa potom takto bude rozhodovať týmto spôsobom. Myslím si, toto nie je správne. Takto nemôžeme pokračovať. Potrebujeme dublinský postup, dublinské nariadenie, treba sa tým zaoberať. Máme tu návrh tohto parlamentu, ten je dobrý. Ja sa pýtam, prečo na rade sa k nemu racionálne nepostavili. Myslím si, áno, že všetky členské štáty by sa mali na tomto zúčastňovať, čo sa týka um, azylového práva, aby sa to dalo aj individuálne presadzovať. Čo sa týka problematiky masového dozorovania ľudí, občania v EÚ. Tých sa to týka, s tým máme my problém. A čo sa týka ochrany osobných údajov, o tom sa v poslednej dobe málo hovorí, ale myslím si, že toto taktiež hrá rozhodujúcu úlohu a tak to aj musí byť. V mnohých prípadoch si môžete všimnúť, že sa na to nekladie až taký dôraz, Dobre, to je všetko z mojej strany. Ďakujeme. A teraz sme pokryli koordinátorov. Už táto diskusia bola pripravená na predchádzajúcich schôdzach. Zajtra sa strednú koordinátory ešte raz. Teraz máme priestor na diskusiu. Toto bolo cieľom tohto bodu. Môžete sa voľne vyjadrovať a vidíme, že je tu stále viac účastníkov a viacerí sa hlásia o slovo. Som tomu rád. Teraz máte príležitosť, bude hovoriť ako práve pani Ed Štátler. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som predoslať, že diskusia ohľadom priorít je veľmi dôležitá podľa mňa z dvoch dôvodov. Na jednej strane to ukazuje, že sme si zvolili demokratický postup, že chceme hovoriť o tom, kde budú ťažiskové body. No a po druhé, výbor pre vnútro, spravodlivosť a občanské slobody je výbor, ktorý má skutočne široký tematický záber, no ale zásadné sú témy, o ktorých tu diskutujeme, sú dôležité pre spolužitie ľudí. No a pokiaľ tam budú nejaké chyby, tak to bude mať bezprostredný dopad na, na ľudí. Zaoberáme sa skutočne veľmi širokou témou bezpečnosti a jedna vec musí byť jasná jasná. Bez bezpečnosti nemôže byť sloboda. No a je, vidíme to pekne aj na príklade diskusie o kontrolách na vnútorných hraniciach na jednej strane to neodpovedá našej predstave modernej Európe, že sa vykonávajú kontroly na vnútorných hraniciach, pretože chceme mať voľný pohyb e, služieb, kapitálu, e, tovaru a osôb, ale predpokladom, preto to je dobrá ochrana vnútorných hraníc, no a špeciálne teraz po e, migračnej kríze z rokov 2015 a 2016 sme boli svedkami toho, že ochrana vonkajšej hranice je zásadným aspektom Takže si myslím, že toto malo byť našou prioritou. Ľudia o nás právom očakávajú, že konečne odpovieme na túto veľkú otázku. My podporujeme priority, ktoré stanovila Ursula von der Leyen, ktoré jasne stanovujú napríklad dobrú účinnú ochranu externé hranice. Frontex by mal silný mandát, navýšenie na 10 tisíc mužov do roku 2024. Tam sa ukazujú taktiež medzery, ktoré treba zaceliť aj e, v našej azylovej politike, aj v politike návratov. Bohužiaľ je toto trochu nebezpečné. Všetko sa to sklzáva do diskusie o nútenom prerozdelení a rozhodne toto nezastaví žiadneho pašeráka ľudských bytostí alebo prevádzača a rozhodne to nezastaví ani tie príčiny, ktoré ľudí nutia utekať. Ešte by som chcela hovoriť o dvoch ďalších veciach. Na jednej strane je tu kybernetická bezpečnosť a ochrana údajov. Kybernetická bezpečnosť e, kybernetické útoky, toto, nie je reali- toto je realita, nie, nie je už žiadne sci-fi do, prišlo to už aj k nám, takže musíme na to dobre reagovať, musíme chrániť kritickú infraštruktúru, ktorá je prepojená e, lepšie pred útokmi, ale taktiež otázka právneho štátu je v tomto výbore zásadnom, zásadným aspektom, pretože to je jeden z hlavných výdobytkov Európy, ktorá, že my sa opierame o demokraciu, e, práva a právny štát. Takže rozhodne každý, kto sa chce odchýliť od týchto princípov, takéto snahy musíme vzadusiť už v tých počiatočných e, fázach. A tu sa dostávam k poslednej veci. Je to stále väčšie nebezpečenstvo terorizmu, v poslednej dobe sa snaží naše princípy, na ktorých vybudovaná Európa, ich odbúrať. No aj tu potrebujeme skutočnú spoluprácu a taktiež e, dobrú výmenu informácií. Europol je do dobre vybavený, možné robiť to, alebo zaručovať to, čo všetci chceme, bezpečnosť positeľ, ktorej sa zaistí aj sloboda. Ďakujem, pani Eštatler. Teraz pani Spurek. Prosím, tak ako ostatní, pár minút, možno dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Budem stručná. Myslím si, že výbor Líbe by sa mal sústredovať viac na základné práva ako hlavnú prioritu, pretože v podstate tieto práva vytvárajú rámec právneho štátu, o ktorom tak často hovoríme, sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou všetkých európskych politík v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Stále väčšia časť tejto Európy má priamy dopad na základné práva a slobody. Ako bývalá poslankyňa ombudsmanka v Polsku sa zaujímam predovšetkým o rovnaké práva pre všetkých a hovorím viac o ľuďoch, než o problémoch alebo nástrojoch, takže navrhujem, aby sme sa pri tejto diskusie sústredovali predovšetkým na práva ľudí s postihnutím, na ľudí z komunity LGBTI, na rodovo motivované násilie a jeho obete, utečencov a migrantov. Tieto skupiny ľudí sú predovšetkým zraniteľné a nie sú chránené pred diskrimináciou, predovšetkým pokiaľ súdy nie sú úplne nezávislé a pokiaľ rozdelenie právomocí neexistuje. Čo sa týka financovania z EÚ a jeho prepojenia s rešpektovaním právneho štátu v niektorých členských štátoch, myslím si, že toto je potrebný krok, pretože sú tam populistické vlády a mali by sme zaručiť, že sankcie nezasiahnú bežných občanov, pretože oni nie sú páchateľmi. Ďakujem. Ďakujem, pán Alsalány. Pani Alsalány, prepačte. Eh, no problems. I'll oh, be speaking in... Ďakujem. Ja budem hovoriť po švedsky, len aby ste si uvedomili. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za slovo. Už niektoré dôležité politické oblasti boli spojen, spomenuté. To vítam a podporujem, ale je tu ešte jedna téma, ktorá je blízko môjmu srdcu a to je boj proti všetkým formám rasizmu. Demokratická spoločnosť sa nemôže nazývať demokratickou, pokiaľ jej občania majú rôznu pozíciu v závislosti od farby pleti, pokiaľ pre niektorých je ťažšie si nájsť zamestnanie, alebo sa s ním horšie zaobchádza. A je tu rasizmus, e, antisemitizmus, antiislamizmus. Toto všetko musíme prioritizovať. Ďakujem pani Strik. Ďakujem pán predseda. Ako už mnohí kolegovia povedali, tešíme sa na novú dohodu o zile, ktorú už ohlasila pani von der Leyen, pretože v tomto parlamente sme frustrovaní z toho, že členské štáty sa nedokážu dohodnúť na obsahu. Mm. Chcela by som zopakovať, že my ako výbor LIBE skutočne sme urgovali komisiu, aby si splnili svoje právne záväzky, aby najprv vykonali štúdie implementovanosti súčasných e, pravidiel. No a dlho sme čakali na štyri správy o, o stave implementácie týchto nástrojov. Myslím si, že komisia by naďalej mala uplatňovať, pretože potom môžeme mať politiku, ktorá vychádza z dôkazov, až budeme mať k dispozícii tieto správy. Členské štáty sa ťažko dokážu dohodnúť na vnútorných aspektoch, ale na čo týka vonkajších aspektov, tak tam sa dohodnú ľahko. Napríklad, čo týka spolupráce s tretími krajinami a na tom, že musia zabranie migrantami prišli do Európy, aby ich príjmali naspäť, takých migrantov, ktorí už sú na našom území. Ale dokonca, že môžu posielať naspäť utečencov, ktorí, eh, ako sa zhodneme, potrebujú ochranu, že ich môžu posielať do tretich krajín, keď sa pozrieme napríklad na dohodu medzi EÚ a Tureckom, takže v podstate sa eh, posielajú naspäť do tretich krajín. No a súhlasím s tým, že Rivor Libe skutočne má veľa argumentov, keď hovoríme, že je treba lepšie dohliadať na túto politiku, nede tu len o solidaritu, a o globálnu úroveň, o ktorej treba diskutovať. Ide tu predovšetkým o základné práva. Nie vo všetkých tretich krajinách majú dobrý azylový systém, na ktorý sa títo ľudia môžu obrátiť, aby obdržali trvalú ochranu. Niekedy sú tam režimy pochybnej reputácie, čo sa týka korupcie alebo právneho štátu. Takže si myslím, že by sme sa mali skutočne pozrieť na dopad na utečencov a migrantov, aký dopad majú dohody, ktoré komisia podpisuje s tretimi krajinami. Taktiež je to otázka inštitucionálnej vyrovnanosti, Je zvláštne, že Európsky parlament nemá silné právomoci, napriek tomu, že máme právomoci v súvislosti s rozpočtom, ale rozpočet je rozdrobený v rôznych výboroch, takže je ťažké pre nás E, sa dostať aj k tomuto externému rozmeru migračnej politiky. Dúfam, že v budúcom období z toho urobíme prioritu a taktiež, že budeme venovať pozornosť legálnym migračným cestám, predovšetkým pracovným migrantom, pretože z demografických dôvodov a z dôvodov situácie na pracovnom trhu budeme musieť mať trochu racionálnejšiu politiku ohľadom pracovnej migrácie. Toto samozrejme možno uľaví aj azylovým e, kanálom, takže toľko odo mňa. Vážení kolegovia, keďže dnes je v Európskom parlamente zaujímavá výstava proti rasizmu, tak ja nadviažem na túto tému, pretože sledujem tieto záležitosti a mám pocit, že Napriek vynaloženej snahe a zdrojom sa to neuberá správnym smerom. Toľko sa pretláča boj proti rasizmu, až sa v mnohých prípadoch e, tá to väčšinové obyvateľstvo, tá majorita stáva obeťou samotného prenasledovania. Možno to vy tu v Bruseli až tak necítite, ale v Strednej Európe a v Východnej Európe je to naozaj obrovský problém. Poviem zo pár príkladov zo Slovenskej republiky. Napríklad na Slovensku sú výzvy, projekty z európskych fondov, z európskych štrukturálnych fondov, ktoré sú určené len pre e, obce, v ktorých sa nachádza určitá časť tzv. rómskeho alebo cigánskeho obyvateľstva. Ja neviem, nechápem, nerozumiem, ako je možné, že v 21. storočí sú európske peniaze pridelované nejakým obciám len na základe toho, akú farbu pleti majú obyvateľe daných obcí. Povedzte mi, kolegovia, čo mám povedať ľuďom na Slovensku, keď sa ma pýtajú, prečo nedostávajú peniaze z európskych štrukturálnych fondov rovnako ako niektoré rómske osady. Hlavne, že máme na Slovensku splnomocnenca pre rómske komunity. Tento sa venuje vyslovene, eh, vyslovene sprostredkovaniu projektov, bývania zadarmo a právneho poradenstva pre Rómov. Vraj to nie je rasizmus. Viete si predstaviť, že by existoval takýto splnomocnenec pre väčšinové obyvateľstvo alebo nebodaj pre bielých? Veď by nás ľudskoprávne organizácie ako Slovenskú republiku ukameňovali. A to nehovorím o zlyhávaní a častom bagatelizovaní kriminality eh, páchanej príslušníkmi tohto etnika, ktorú policia, štátna policia často prehľada kvôli tomu, že sa boja, že budú označení za rasistov. Takýchto prípadov sa stalo naozaj neurekom a dospeli sme do štádia, že dokonca štátny policajt vydal uznesenie, že e, vyhrážky zabitím a smrťou sú u istých príslušníkov tohto etnika e, ich životným, ich životným štandardom. Nech sa páči, páni z Bruselu alebo kolegovia, skúste si vy e, sa vy presťahovať do takýchto, do takýchto osád. Nech vaše deti sú napádané eh, ľuďmi s hrdzavými nožmi, len preto, že nepatria do nejakého etnika. Ja chápem a podporujem boj proti rasizmu, ale poprosím vás, aby ten boj proti rasizmu bol objektívny. Keď bude Európska únia tolerovať, či nebude aj podporovať takto jednostranne zameraný boj proti rasizmu, tak sa z toho boja proti rasizmu stane proste paródia, z ktorej jedni výjdu ako nedotknutelný a druhý ako E, porazení, ktorí budú len utekať. Preto žiadam, aby sa aj tento výbor Európskeho parlamentu v budúcnosti zameral viac na objektívny boj proti rasizmu, aby ten boj proti rasizmu neskončil len boj, ako boj proti bielým, lebo to naozaj nedopadne dobre. Ďakujem. OK. there is an increasing number of members, no surprising. Just let me tell you, after having heard of yours, that... Uh... Môže vás ubezpečiť, pán poslanec. Ja som do Španielska. My máme niekoľko miliónov Rómov. Sú to európsky občania. Oni nie sú žiadna hrozba. Rozhodne neohrozujú ani našu identitu, ani našu bezpečnosť, a to teda v žiadnom prípade nie. Señor Sasalejos, tiene la palabra. Pán Sasarlejos, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pridám k tej vašej poslednej poznámke. No a ešte by som chcela povedať, že my si predstavujeme budúcnosť, no a ako sa hovorí, vydaj to, čo sa, eh, pardon, život je to, čo sa deje, zatiaľ čo si robíme iné plány. Takže musíme si nechať rezervu na určité udalosti, ktoré nás možno prekvapia a taktiež je treba účinne a promptne na tieto udalosti aj môcť reagovať. Ja mám ten názor, že v priebehu budúcich rokov uvidíme definitívnu digitalizáciu eh, deliktov, Takže nie, le, nie, že by delikty z reality sa presunuli do virtuálneho sveta, ale budú tam rôzne delikty rôzneho pôvodu, dokonca tam budú iné e, vzorce viktimizácie. Takže potrebujeme právnu architektúru, ktorá už sa do určitej miery e, rozvíja, ale treba ju dokončiť. Takže v tom zmysle by som sa chcel pripojiť k tomu, čo už tu zaznelo. Potrebujeme väčší dôraz na implementáciu, presadzovanie, presadzovanie na európskej úrovni, to znamená spolupráca a spolupráca znamená dôveru. Musíme skutočne do významnej miery pokročiť, čo sa týka budovania vnútornej dôvery v EÚ. A evidentne, čo sa týka um, Európskeho zatýkacieho príkazu, tak tam sa situácia zlepšila, to vítame, ale treba postúpiť aj na iných úrovniach. No a Ehm, je treba si stanoviť e, spôsoby, ako e, prehlbiť našu spoluprácu nás ako výboru LIBE s národnými parlamentami. Pretože toto je oblasť, si myslím, kde je ešte dosť e, veľký priestor na zlepšenie. Ďakujem. Moreno. Pán Moreno Sanchez. Ja som sa nehlasila slovo, pán predseda. Môžete to odmietnúť, samozrejme. Ste na zozname. Ja veľmi rád o prioritách pohovorím. Takže predovšetkým sa chcem pridať k tomu, čo ste povedali, k tomu, čo povedal pán Farha Lechos. E, myslím si, že Rómovia, ako hovoríme, nie sú problémom, prispievajú k našej kultúre. No a čo sa týka priorít, len rýchlo migrácia. Musíme sa sústreďovať na túto tému. Nemôžeme dopustiť, aby stre, oblasť Stredozemného mora sa stala cintorínom. Chcel by som hovoriť o tzv. európskej hambe, k tomu hovorím ja, a síce, že nechávame tisíce mladých ľudí a detí len tak v limbe, mladých ľudí, ktorí e, prichádzajú na náš kontinent a sú v limbe, keďže hovoríme im teda mena, sú to teda e, mladí e, ľudia z oblasti Severnej Afriky a Blízkeho východu, takže títo mladí ľudia by nemali byť v limbe. Pracovali sme v minulosti na legislatíve, no ale zdá sa, že teraz sa situácia trochu ukludnila. Naďalej by sme mali pracovať na tejto téme terorizmu. Aj náš výbor mi mal túto tému sledovať zblízka, zaoberať sa ňou. Po tretie, právny štát vo všetkých členských štátoch. Keď hovorím všetky, tak myslím aj ten môj. Španielsko je treba, aby sa rešpektoval právny štát aj tam. No na záver, európske občianstvo. V poslednej dobe sme uvažovali skôr nad inými vecami. Ja som mal príležitosť eh, v bývalom parlamentom živote pracovať na téme európskeho občanstva, predovšetkým v súvislosti s konzulárnou ochranou. Myslím si, že aj na tomto by sa malo pracovať. Takže len rýchlo z mojej strany ďakujem za slovo. Nechcel som sa vyjadrovať, no ale už keď som dostal slovo, tak som sa vyjadril. Ďakujem. ale boli ste na zozname, to celkom isté. A teraz prechádzame k pánovi Adamovičovi. Mr. Adamovič. Pani Adamovič. Pani Adamovič, pardon, prepačte. Kolegyne, kolegovia, ďakujem za slovo. V kontexte dnešnej diskusie o prioritách pre výbor LIBE v ďalšom období by som Rada spomenula tému, ktorá je e, mi veľmi srdcu blízka, a síce boj proti nenávisným vyjadreniam. To je otázka, na ktorú už som už upozorňovala opakovane. Možno ste si všimli, e, že e, aj ja na sebe mám dnes značku s červeným srdcom. Len si predstavme svet bez nenávisti. To, čo Európska únia robí v tomto smere, nestačí Existujúca legislatíva, teda rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii je z roku 2008. Ja e, si nenávisné vyjadrenia viem spojiť s konkrétnou e, definíciou, ale žiaľ je to obmedzené len na konkrétne prípady ako rasizmus, xenofóbia, agresívne e, prípady nacionalizmu a tiež nenávisný e, postoj k imigrantom. Ale keď to takto vykladáme, tak vylučujeme e, celú škálu ľudí a fenoménov. To však ovplyvňuje v súčasnosti každého, nielen politikov, nielen celebrity, ale aj mladých ľudí, aj starších, aj detí e, v školách ľudí s postihnutím, aj ľudí, ktorí žijú bez postihnutia. Musíme teda hovoriť o slobode, o slobode bez nenávistných vyjadrení. To je súčasťou e, základných práv, preto sa musíme snažiť o inkluzívnejšiu legislatívu v budúcnosti v tomto smere. V novembri náš výbor má naplánované vypočutie o slobode médií slobode prejavu o boji proti nenávisným vedriem na internete mimo internetu. To bude prvá a veľmi dobrá príležitosť podiskutovať si o tom, ako plniť Európsky etický kódex o boji proti nenávisným vyjadreniam na internete. A okrem toho, to bude príležitosť aj stanoviť si ambiciozne ciele v rámci boja proti nenávistným vyjadreniam na internete aj mimo internetu. Tiež e, bude priestor diskutovať e, o tomto fenoméne a o tom, aký má dopad na spoločnosť. Akékoľvek falošné správy, dezinformácie sa šíria mimoriadne rýchlo a to môže spôsobovať veľké nebezpečenstvo. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Bartolo, prosím, má slovo. Ďakujem, pán predseda, kolegyňa a kolegovia. Ja už som hovoril v tomto výbore a pracoval v tomto výbore, takže viete, že sa zaoberám najmä otázkami migrácie. Ako človek, ako lekár, v, priam, priamo napríklad v Lampedúze, Takže som poctený tým, že mám možnosť pracovať na revízii Dublinského nariadenia ako tieňový spravodajca za skupinu sociálnych demokratov. Myslím, že táto reforma je zásadná pre zabezpečiť lepšie rozdeľovanie zodpovedností a riadenie e, žiadosti o azyl. Potrebujeme viac solidarity, systém azylu, ktorý bude funkčný v Európe a prvý krok je práve e, ten Dublin. A pozitívnym signálom, ktorý prišiel z Malty a zo stretnutia Mal- na Malte, e, je to, čo predstavuje prvý krok na stanovenie štruktúrálnych spoločných opatrení, pretože je jasné, že nemôžeme postupovať dopredu len nejakými dočasnými núdzovými opatreniami a volunt- do- dobrovoľnými opatreniami. To znamená, aby sme čelili situácii na stredozemí, treba e, skutočne vytvoriť európsku štruktúru na záchranu Eh, na mori, lebo verte mi, videl som príliš veľa mŕtvych, viac než tisíc ľudí, ktorí zomreli, som musel jednoducho vidieť. A toľko detí medzi nimi bolo a to nie je spravodlivé, nie je to priateľné. Preto je tu misia na záchranu tých, eh, ktorí sú na mori, aby tam neza, nezomierali. Viac než 40 tisíc ľudí zomrelo mm, na stredozemnom mori a z toho toľko detí. Takže sa to vlastne zmenilo na taký morský cintorín. A my by sme na tom mali pracovať a samozrejme stanoviť legálne spôsoby migrácie, to znamená pre tých, ktorí majú nárok na medzinárodnú ochranu, ale aj, na ekonomických, aj pre ekonomických migrantov. Eh, a nielen tých vysoko hm, kvalifikovaných, ale tých, ktorí skutočne doma zomierajú od hladu, eh, sú to obyčajní ľudia, ktorí majú takisto potreby a práva. Preto je potrebné vykonať túto eh, zmenu a doplnenie smernicu z roku 2002, ktorá v podstate dovoluje členským štátom kriminalizovať prostredníctvom svojich zákonov e, tých, ktorí pomáhajú e, týmto ľuďom v tiesni, tak ako sa to stalo v Taliansku. My to tomu, tomu musíme zabrániť, aby to členské štáty už nemohli takto robiť. Takže spoločne môžeme dosiahnuť veľa, môžeme e, vyriešiť všetky tieto problémy, pretože nová Európa sa a vôbec Európa sa zrodila na e, týchto princípoch, e, to znamená solidárnosť, solidárnosť e, a ochota, schopnosť pomôcť, takže z toho musíme vychádzať a tam musíme hľadať riešenie. Ďakujem. Mr. Breyer. Ďakujem, pán Breyer. Ďakujem. Ja by som rád podporil to, čo kolegové povedali o bezpečnostnej politike. Na to sa musíme zamerať. Musíme sa zamerať eh, o mnoho viac na plnenie toho, čo už bolo odsúhlasené a tiež na presadzovanie platnej legislatívy, tiež na otázky jurisprudencie. Myslím, že by malo zmysel vyhodnotiť eh, to, čo sme v minulosti schválili. A chcel by som ešte doplniť, eh, že musíme naozaj urobiť hrubú čiaru pred tým, ako sa príjmú nové bezpečnostné návrhy. Nechceme nejaké hromadné sledovanie alebo hromadné zhromažďovanie údajov celej populácie všetkých občanov. To rozhodne nie. Ako napríklad e, zadržovanie údajov, údaje o cestujúcich, leteckej doprave a podobne. Takéto masové sledovanie posúva právomoci na úroveň, kde vlastne vlády kontrolujú nás a nie my ich, tak ako by to v demokracii malo fungovať. Preto je potrebné podľa mňa presadiť moratórium o návrhoch masového sledovania, hromadného sledovania, tak aby sa zachovala naša sloboda v liberálnej spoločnosti, taktiež eh, naša integrita. Mali by sme jasne komisii dať najavo, že očakávam, že sa urobí takáto hruba čiara a že sa naozaj um, bude aj dodržiavať tento nový systém v tomto období. Ďakujeme pekne, pani Kanko. Hm. Thank you very much. I would like to... Ďakujeme. Ja by som sa rada podelila o pocit, ktorý mám, keď počujem čokoľvek, čo sa deje v výbore Libe. Poprvé, takmer nikdy som nepočula nič o otázke zodpovednosti prezidentov eh, z krajín, odkiaľ títo ľudia pochádzajú. Je to totiž predovšetkým ich úloha starať sa o svojich obyvateľov. Keď som bola dieťa, mala som taký sen. Snívala som o tom, že náš prezident si bude plniť svoju prácu. Jeden si to plnil, ale potom ho zabili. Teda ich musíme volať na zodpovednosť. Ale čo sa týka ešte e, tejto oblasti zodpovednosti, situácia je taká, že keď hovoríme o migračnej kríze, nevieme, teda nevnímame krajiny pôvodu, africké krajiny ako krajiny, ktoré by sa mali rozvíjať. A je to vidieť aj v tom, ako sa staviame k tejto politike. V EÚ nevnímame to ako, eh, dajme tomu, odbytný trh, eh, ako krajinu s potenciálom. A práve takto musíme zmeniť svoj prístup. Eh, takto sa začnú budovať nové mosty v 70. rokoch. Hm, čiastočne prevláda dojem, že Afrika sa spájala eh, s niečím zaujímavým, s niečím zrušujúcim, pretože tam bol potenciál a postupne sa tento potenciál stratil. Aj to načenie sa stratilo. Keď sa tu hovorí o migrantoch, ja mám pocit, ako keby mi chýbala časť môjho tela alebo mozgu. Viete, že aj my máme obrovský potenciál a my sa vieme zúčastniť na živote spoločnosti, vieme sa podielať na rozvoj spoločnosti. Ľudia majú isté potreby v danej chvíli, ale, ale v inej chvíli, v inom momente majú potenciál a my musíme dať páky na to, aby tento potenciál mohli využiť, tak aby aj spoločnosť toho čerpala a aby sme zajistili eh, ich začlenie do spoločnosti. Mne veľmi záleží na tom, aby sme našli riešenia. Všetci chceme nadať riešenia, všetci sa síce pozeráme na to trochu inak, ale v konečnom dôsledku nám ide o hľadanie riešení a na to sa musíme sústrediť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani, pani, pani Delmo Skorfil slovo. Oui, uh, Ďakujem. Už to niektorí spomenuli predo mnou, okrem iného pani Intfeld. Ja mám ale pocit, že je potrebné, aby výbor Libé a parlament ako taký znovu potvrdil a žiadal si dodržiavanie výsa, ktoré parlament má v procesoch, ktoré súvisia s princípy právneho štátu po tom, čo sa odlosovala správa z Argentíny, keď ju väčšina v parlamente podporila. Najskôr e, sme nevideli žiadnu reakciu od rady, potom sa stratilo množstvo času a teraz je tu odhodlanie zo strany fínskeho predsedníctva, ale nedostatočne sa zohľadňuje postavenie parlamentu. Myslím, že je tu riziko, že vznikne veľmi nebezpečný precedens, a to vo viacerých e, otázkach legislatíva, ktorá bola odsúhlasená, spracovaná a potom ju ostatné inštitúcie ignorujú, teda konkrétne rada, to už vidíme na viacerých príkladoch, ale okrem toho, čo sa týka konkrétne e, postupu e, podľa článku 7, teda čo sa týka právneho štátu, je to podľa mňa ešte o mnoho dôležitejšie, ak sa chceme posunúť na takú inštitúciálnu architektúru, kde naozaj bude zaručené, že sa budú dodržovať princípy právneho štátu že parlament ako inštitúcia demokraticky zvolená, ktorá má svoju legitimnosť, bude zohľadnený. To podľa mňa je jedna zo základných podmienok fungovania inštitúcií v budúcnosti, tak aby inštitúcie naozaj mohli byť brané so všetkou serióznosťou v najbližších rokoch. Preto parlament aj výbor Libe budú musieť naozaj trvať na tomto svojom postavení. To sa týka spravy Sargentiny, ale nie jej ja dúfam, že teda vytvoríme dostatočne rozsiahly rámec v oblasti právneho štátu, ktorý bude dostatočne pevný, široký. Parlament sa musí snažiť, aby ho ostatné inštitúcie počúvali a aby ho brali na vedomie. Ďakujeme. Teraz pani Santos. Ďakujem, pán predseda. Tento výbor má z môjho pohľadu zásadnú rolu eh, v plnení toho, e, čo, si, čo má parlament ako úlohu, pokiaľ ide o právny štát. Takže keď hovoríme o našich prioritách, tak musíme takisto zohľadňovať aj plnenie tohto, tejto úlohy, to znamená sledovať a fiskalizovať e, plnenie našich e, úloh, pretože parlament je taký, ako sú veci, ktoré implementuje. Nestačí len hlasovať, nestačí len ten moment hlasovania a rozhodovania. Treba skutočne kontrolovať e, to, čo sa odhlasovalo a rozhodlo. A my, keď sa teraz spúšťame na tú dlhú cestu 5 rokov, tak musíme dobre mať prítomnú na mysli e, túto metu. A potom tu je tá ďalšia otázka, ktorá sa týka migrácie a nového balíka, ktorý takisto budeme sledovať a musíme sledovať veľmi pozorne, ale už od samého začiatku musíme takisto vyhodnocovať plnenie legislatívy, ktorá už teraz existuje a ktorú máme k dispozícii. To je e, kľúčové, aby sa teda e, hodnotilo plnenie zo strany členských štátov, pokiaľ ide o túto legislatívu. No a Stredomorie, e, tam treba zabrániť tomu, aby sa neopakovali tie fenomény, ktoré sa vyskytli v minulosti. Je to skutočná hamba pre naše európske svedomie. Ako môžeme hovoriť o ľudských právach, keď, keď eh, odsudzujeme na eh, smrť tisíce ľudí v stredozemnom nori? Ako môžeme urobiť z tohto mora vlastne cintorín pod šírim nebom? Takže tento výbor musí zohľadňovať potrebu a nutnosť skutočne kontrolovať a sledovať e, to, čo sa deje napríklad v oblasti e, vyhľadávania a záchrany a takisto treba myslieť aj na ďalšiu vec a to súvisí s rolou aktivistov a občianskej spoločnosti a to je tá narastajúca kriminalizácia, ktorú sme videli v prípade ľudí, ktorí e, za občianskú spoločnosť pomáhali migrantov, migrantom a v podstate mnohokrát suplovali to, čo mal robiť štát to sa mi zdá byť zásadné. A už to tu aj zaznelo, povedal to Pietro Bartoli, je veľmi dôležité pozrieť sa na smernicu 2002, prehodnotiť ju a toto navrhujem a to chcem v prvom rade zdôrazniť. Ďakujem. Thank you so much. Now... Ďakujem pekne. E, Pán Mochade, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Buxade. Ďakujem, že ste sa to pokusili vysloviť. Ďakujem, pán predseda. Už tie prvé pripomienky v tomto parlamente zo strany niekoho nového, takže začínam tak, že povieme, toto je môj moje prvé vyjadrenie. No ale ja, by, ja chcem povedať, že som požiadal o členstvo výbory LIBE, lebo výbor pre slobody podľa mňa stelesňoval autentického ducha Európskej únie ako priestoru bezpečnosti, slobody, a sú tu rôzne ideologické smery, ktoré vychádzajú z e, predsudkov a zabúdajú, že sme najprv vytvorili hospodársky priestor a potom Európsku úniu práve preto, aby sme vytvorili priestor pre slobodu občanov a členské štáty. A bezpečnosť a spravodlivosť, toto sú záruky slobody pre naše členské štáty aj občanov, ktorí okrem toho nás sem aj zvolili. Takže priebehu ďalších 5 rokov nepochybne našou úlohou bude e, zaručiť e, implementáciu e, zákonov a taktiež slobody v európskych členských štátoch. A bojovať proti tomu, čo môže ohrozovať bezpečnosť aj slobodu a bezpečnosť je bezprostredne ohrozená medzinárodným terorizmom a taktiež interným terorizmom, ktorý máme v Európe. Dokonca aj v meste, kde ja som sa na- narodila, kde žijem, v Barcelóne, prebehlo zatknutie zo strany policie teroristickej bunky, ktorá mala 9 členov v Barcelóne. Okrem toho je treba zabezpečiť spravodlivosť a toto je riadne rešpektovanie, ktoré rozhodnutí našich vlastných súdov. Takže ja žiadam španielské súdy, aby napríklad rešpektovala aj rozhodnutia francúzských súdov a taktiež poprosím talianský alebo polský súd, aby rešpektoval rozhodnutia španielských súdov, pretože v opačnom prípade to, čo robíme, vôbec nedáva zmysel. Nás sem zvolili určití európsky občania. Mňa zvolili občania z mojej krajiny. No a iste môžem vás ubezpečiť, že ich nezaujímajú ani e, nerovnoprávnosť e, medzi mužmi a ženami, ani e, rasizmus, pretože my od roku 78 máme španielskú ústavu, rovnako ako ostatné členské štáty. Táto ústava zaručuje rovnoprávnosť, nie sú treba žiadne dodatočné opatrenia ani kroky v tejto oblasti. My musíme zaručiť priestor slobody pre Španielov, pre občanov, tak aby tento priestor slobody nebol poškodený. No a na záver by som chcel špe- špecificky sa vyjadri k tomu, čo tu povedali ostatní členovia výboru, ktorí hovorili o tom, že je treba zlepšovať a implementovať e, mechanizmus e, justičnej aj policajnej spolupráce, napríklad e, Eurodac. Takže toto by som chcela podporiť. Ďakujem. Gracias. Ďakujeme pekne. Pán mm. Fest. Ja, vielen Dank. Um, ich... Ja som sa stal súčasťou tohto výboru e, v nádeji, že naozaj budeme hovoriť o skutočných občianských slobodách. Niekedy mám totiž ale pocit, e, že v skutočnosti sa výbor zaobral len legálnou migráciou a azylom. To som napokon počula aj v prejave pána Bartola. Musíme zať na vedomie, že migrácia čoraz viac e, je v konflikte s občianskými právami. Vidíme to veľmi jasne aj v Nemecku u nás. Útoky na homosexuálov výrazne narastli, taktiež útoky na židov, na kresťanov a tiež útoky na ženy sú čoraz ťažšie. To sú len štatistiky, to sa dá všetko dohľadať. Tieto útoky spôsobujú predovšetkým migranti, pristahovalci, predovšetkým z moslimských krajín. Teda je tu jasný konflikt medzi presťahovalectvom, imigráciou a ochranou občianských práv. Preto výbor Libe by sa mal sústrediť na to, čo vlastne stanovila a požadovala aj Ursula von der Leyen, a síce ochranu európskeho spôsobu života. Presne toto totiž súvisí s fungovaním slobodnej otvorenej spoločnosti, ktorú chcete brániť. A to nebudeme brániť tak, že budeme neustále hľadať nové formy legálnej či nelegálnej migrácie, ale budeme to chrániť tak, že Zaujmeme veľmi e, jasný postoj, že budeme uplatňovať veľmi jasný proces pri výbere a keď e, stanovíme, že už e, nie sme schopní prijať nikoho, takže to už bude naozaj A je toto znamenať. Dúfam, že teda nielen Ursula von der Leyen má v pláne chrániť Európske svoj života, ale že sa toho ujme aj tento výbor, pán Hojbegi. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Chcel by som eh, uvítať túto možnosť prediskutovať si priority našej práce, práci nášho výboru v tomto novom volebnom období. Dúfam, že tento inkluzívny prístup založený na spolupráci bude určujúci pre výbor LIBE. Výbor LIBE je totiž veľmi eh, vyťažený výbor, ako som už mal možnosť presvedčiť sa v posledných týždňoch. Hovoríme tu o veľmi významných témach, eh, ktoré máme veľkú zodpovednosť keď sa pozeráme na to, čím by sme sa mali zaoberať, eh, podľa mňa by sme sa mali trošku pozrieť na to, ako by sme mali pracovať. Často tu počúvame rozličné nás, názory, postoje, najmä k témam, ako je napríklad migrácia. To znamená, teda tieto rozdiely eh, spôsobujú, že eh, v záujme vzájomnej úcty musíme uznať, že sa na niektorých veciach nezhodneme a že nie vo všetkom sme za jedno, Toto by malo byť podľa mňa východiskom pri diskusiách o týchto témach, okrem iného aj o migrácii a s tým súvisiacich témach. Teda v tomto duchu podľa mňa je dôležité uznať, že môžu byť rôzne formy európskej solidarity a že jeden spôsob solidarity, prejavu solidarity k ostatným je aj efektívna ochrana európskych hraníc. Maďarsko napríklad chráni európsku vonkajšiu hranicu už niekoľko rokov a my sme tým pádom prispeli k bezpečnosti Európanov všetkých. Myslím, že toto by bolo vhodné uznať a podľa mňa je to relevantné aj z hľadiska bezpečnosti všetkých Európanov. Ten istý prístup podľa mňa je dôležitý, aj keď hovoríme o tom, ako pomáhať, e, akú formu pomoci si zvoliť, e, čo sa týka krajín, ktoré sú ťažkostiach alebo žiadateľov o azyl, musíme sa zamerať na to, kde ten problém vlastne vznikol. My máme program, ktorý posúva pomoc e, do blízkeho, na Blízky východ, teda do krajín pôvodu týchto migrantov, tým, že tam budujeme komunity, školy, nemocnice a tak ďalej. Myslím, že to je ďalší prejav solidarity s týmito ľuďmi, ktorí sú v núdzi. Možno ešte lepší prejav solidarity ako povedáte, že ktokoľvek môže prísť do Európy bez nejakého obmedzenia. Podľa mňa je to reálnejší, zodpovednejší prístup. To isté by sa malo platiť aj keď sa zaoberáme otázkami princípov právneho štátu, čo je jedna z našich hodnôt, na ktoré sa všetci zhodujeme. Ak sa budeme držať rovnakých štandardov a objektívnych kritérií, jedine vtedy môžeme hovoriť eh, skutočne o hodnotenie krajín podľa princípa právneho štátu. Musíme teda všetky krajiny vnímať rovnako, musíme vzťahovať rovnaké kritéria na všetky krajiny, tým budeme dôveryhodnejší a urobíme toho o mnoho viac pre našu spoločnú Európu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani Incer. Um... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela hovoriť o niekoľkých oblastiach, oblastiach, o ktorých sa tu už hovorilo a chcela by som na to nadviazať. V prvom rade by som chcela povedať, že jedna z oblastí, ktorú považujem za veľmi dôležitú a ktorú treba riešiť e, v následujúcich rokoch. E, to je e, nárast extrémnej pravice a to ide ruka v ruke s právnym štátom. Keď sa pozrieme po Európe a pozrieme sa na to, kde utrpuje a potrpí demokracia a právny štát, to je práve tam, kde je moc v rukách Eh, populistov extrémnej pravice. Takže je to smutné, myslím, že eh, slovenský poslanec povedal, že nie je rasista, ale a tak ďalej. Ale ja by som povedala, to nestačí povedať, že nie som rasista. To z nás ešte nerobí menších rasistov. Tu ide o náš pohľad na, ľu- o na náš, o náš pohľad na ľudí. Um, keď sa povie, že Rómovia na Slovensku sa chovajú tak a onak. T- práve tá, to vnímanie uh, in, iných e, etnických skupín, to z nás robí rasistov, to či sme alebo nie sme rasisti. No a to isté platí pre iné kontexty ako náboženstvo a podobne, ako to, ako sa, aké, mám, aký máme, aké, aké máme vnímanie iných náboženských skupín, nielen etnik, to poukazuje na to, či sme alebo nie sme rasisti. Takže jedna vec. A e, pokiaľ ide o Švedsko, odkiaľ ja pochádzam, tak e, e, tam je hrozba proti LGBT, ženám, demokracii, ktorá nepochádza od migrantov, tá opäť pochádza opäť od strán pravice. Napríklad pred niekoľkými týždňami starosta za pravicovú stranu rozhodol, že by sa nemala používať dúhová vlajka už. A to je napríklad hrozba pre práva LGBT. A to, to nie sú migranti, ktorí prinášajú túto hrozbu. A potom je tu terorizmus všetkých druhov politický, takisto aj náboženský a potom migrácia. Nemôže to byť tak ako dnes, že niektoré krajiny preberajú veľkú zodpovednosť a iné krajiny eh, hovoria, že nechcú žiadnu zodpovednosť. My ale zároveň chcú mať eh, prínos eh, z členstva v Európskej únie tým, že dostávajú rôzne formy veľkej podpory. Potrebujeme jednoducho na seba vziať zodpovednosť a zároveň aj získať podporu, ktorú potrebujeme, Eh, si navzájom poskytovať, tak aby Európska únia bola úniou, kde eh, eh, teda ide o demokratické sily a to znamená, že nemôžeme len čerpať a zároveň odmietať zodpovednosť za tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Ja vám môžem povedať, že ja by som tu tiež dnes nebola, e, keby moji rodičia aj so mnou nemuseli utiesť z našej, odísť z našej pôvodnej krajiny. A ja, som, a ja mám takéto e, vlastne migrantské e, takýto migrantský pôvod. Takže nemôžeme sa snažiť len mať úžitok a nič za to nedať a nepomáhať ľuďom ktorí to potrebujú. Ale už ste hovorili, bohužiaľ, už ste hovorili dvojnásobok doby. My vám rozumieme, že je to pre vás dôležitá téma, ale bohužiaľ musíte to skrátiť, áno. A napokon je dôležité zabezpečiť bezpečné, práv, plnoprávne e, alebo legálne spôsoby, ako sa ľudia môžu dostať do Európskej únie. E, takto ľudia nebudú voliť tie ilegálne spôsoby, a ktoré sú navyše veľmi nebezpečné. Takže bezpečné a e, legálne spôsoby, ako sa dostať do únie. To je niečo, čo teda treba riešiť. Takisto ďakujem. Thank you very much, Chair. Pán Magit, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Podporujem všetko, čo tu zaznelo, len Stručná pripomienka z mojej strany. V roku 2008, to je už 11 rokov, komisia navrhla novú smernicu na antidiskrimináciu, horizontálnu smernicu a tá mala zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a jeho implementáciu nielen na pracovnom trhu, ale v podstate vo všetkých ďalších oblastiach bez ohľadu na vek, postihnutie, um, vek, e, vieru alebo sexuálnu orientáciu. A sú tu opakované snahy dosiahnuť pokrok zo strany Európskeho parlamentu, komisie aj občianskej spoločnosti a celého radu členských štátov, ale bohužiaľ tá smernica, a to je smutné, je stále v podstate v slepej uličke a pani predsednička von der Leyen e, prejavila ochotu, e, aby sa tým nová komisia zaoberala, že navrhne aj novú antidiskriminačnú legislatívu. Takže toto by mala byť priorita pre tento výbor, výbor LIBE, aby sme tlačili nad legislatívnu agendu, ktorá sa týka e, protidiskriminácie a, a mali by sme sa snažiť o novú antidiskriminačnú smernicu, ktorá zabraňuje diskriminácii vo všetkých oblastiach života. Ďakujem. A teraz e, pán Tudorači. Ďakujem, pán predseda. Tri veľmi e, stručné body. V prvom rade implementácia, ako tu zaznelo na začiatku, povedal to Sofie, ak sa nemýlim, myslím, že jednou z našich priorít by malo byť posilnenie schopnosti, ktorú máme ako výbor, vykonávať e, kontrolu implementácie legislatíve na operačnej úrovni. V júni sme rokovali o právnom programe, ktorý by sme odovzdali a predložili nové predsedničke komisie a išlo tam práve o dohľad nad vykonávaním nariadenia o e, JPSG a myslím, a myslím, že to, to je v nasledujúcich rokoch základný prvok Mm, celej architektúry migračnej politiky, takže by sme e, to mali sledovať. No a ten druhý bod e, nadvezuje na to, čo povedala pani Sipel. Ja plne zdieľam názor, že umelá inteligencia a digitálne technológie sú prepojené a sú to priority, ktoré treba takisto sledovať v rámci nášho výboru. Mne ide o to, ako koherentne budeme schopní postupovať e, vzhľadom na to, že mm, týmito nebezpečenstvami a hrozbami digitálnymi sa zaberajú rôzne výbory. Takže ide tu o integrovanie rôznych e, digitálnych prvkov tejto politiky do jedného portfólia. Myslím si, že by sme sa mali snažiť o to, aby sme našli vhodný pracovný vzťah s ostatnými výbormi, ktorí sa na to, taký, tým budú takisto zaoberať, napríklad v rámci priemyselných politík, bezpečnostných prvkov 5G a podob, podobne. To znamená v rámci všetkého, čo sa týka našej bezpečnostnej agendy. Takže aj my by sme v Líbe mali nájsť jednoznačné stanovisko, pokiaľ ide o digitálne, e, digitálne prostredie a umelú inteligenciu. No a po tretie, migrácia, už o tom hovorili kolegovia, takže ja chcem povedať, že máme komisára pre medzinárodné partnerstva a na vypočutí s ním však nebudeme výrazne zastúpení, my by sme sa mali snažiť, ale vyslať to posolstvo, že budeme takisto vykonávať kontrolu činnosti tohto komisára, pretože pre nás sú aj tieto vzťahy medzinárodné veľmi dôležité a preto treba e, potvrdiť našu rolu, ktorú v tejto e, veci máme. Ďakujem. Bohužiaľ bez mikrofónu. Už sa tu toho veľa povedal, takže by som sa chcela obmedziť na to, čo je pre mňa predovšetkým dôležité. Tento rok je 10 rokov eh, práve záväznej charty základných práv, takže môžeme eh, veľa diskutovať, ako sme diskutovali doteraz, môžeme hovoriť o tom, ako aktívne sa dajú presadzovať ľudské práva. Zároveň sme svedkami obmedzenia základných práv v Európe, obmedzenia slobody tlače, taktiež obmedzenia slobody konania, napríklad mimovládok. No ale úloha i mimovládok a ich šírenie kampane z ich strany osvety. A toto si myslím, že by malo byť povolené. Máme tu iniciatívu, správu ohľadom stvrkávajúcu sa priestoru pre mimovládky. Druhá vec, azyl, migrácia, záchrana na mori. Tu musíme urgentne pracovať na našom stanovisku v parlamente. Je treba ho potom presadzovať na rade. Potrebujeme konečne spoločný, férový, solidárny azylový systém, a taktiež by mali byť skrátené lehoty. Čo sa týka zachraňovania na mori, potrebujeme riešenie. Včera bol urobený malý krok smerom k riešeniu. Potrebujeme taktiež eh, prepracovať eh, smernicu o facilitácii pretože ľudia, ktorí zachraňujú ľudí na mori, na druhej strane eh, nie sú to isté ako prevádzači, len preto, že by to takéto výklad umožňovala táto smernica. A taktiež téma, ktorá je pre mňa dôležitá, to je situácia na vonkajšej hranice EÚ. Sme svedkami toho, že ľudia utekajú pred eh, násilím a potom sú taktiež konfrontovaní s násilím na našich hraniciach. Hmm. Potrebujeme prebiehajúce kontroly, musíme spoločné postupy a právom sa žiada o efektívnu ochranu vonkajších hraníc. Dobre, ale to nesmie viesť k tomu, že budeme porušovať svoje vlastné zákony a že nebudeme eh, dohliadať na dodržovanie základných práv. Je dobre, že žiadame dodržovanie základných práv na celom svete, ale nemôžeme dopustiť, aby na našej vlastnej externej hranici dochádzalo porušovaniu týchto práv. Takže toto je tá druhá strana mince eh, v situácii, kde nemáme žiadne poriadne legálne cesty do EÚ. Čo sa týka uzavretia balkánskej trasy, tak tam to nič nevyriešilo, tá trasa sa len preložila a teraz tu máme rôzne oblasti okolo hranice z jednej a z druhej strany, ktoré sú problematické. Máme tu e, právo na azyl, ktoré niektorí majú a je treba toto právo aj zaručiť, pokiaľ treba nielen situácia na vonkajšej hranici, ale aj ubytovávanie je extrémnym problémom v niektorých utečeneckých táboroch. Je treba toto tematizovať. No a taktiež, čo sa týka témy právneho štátu, už sa tu dnes o tom veľa hovorilo, ja by som to chcela ešte raz zopakovať, ako sa nám podarí posilniť e, úlohu Európskeho parlamentu v súvislosti s právnym štátom, aby sme mohli aktívne prispievať. Máme tu program eh, práv a hodnôt eh, na tomto spise treba pracovať a uzavrieť ho. No. no ďakujem, ďakujem vám. A teraz, kým sa dostaneme na koniec tejto prínosnej diskusie, a myslím, že prečila očakávania v porovnaní s tým, ako to vyzeralo v tých prvých minútach nášho stretnutia tu vo výbore, Nož tak eh, dovolte, aby som ešte poznamenal, že sú dvaja poslanci, ktorí už sa vyjadrili a požiadali o ďalšiu minútku. A, takže ich môžeme zaradiť a vypočujeme si ich na základe ich požiadavky, ale prosím ich, aby sa viedli stručnejšie než poprvýkrát, lebo ide vlastne o takú sekundárnu pripomienku z ich strany e, k tým e, názorom, ktoré tu zazneli. Takže pani Sipel, ďakujem veľmi pekne možno tu bolo nejaké nedorozumenie počas tejto rozpravy. V prvom rade Európska únia nedáva peniaze do rúk e, utečencov. Na druhej strane my dávame peniaze členským štátom na účel lepšej integrácie špecifických skupín, medzi nimi aj e, Rómov. Členské štáty jednoducho majú akurát povinnosť požiadať o tieto peniaze a potom vykonať integráciu. A po druhé, Bohužiaľ je to príklad z mojej vlastnej krajiny. Ja som po- počula nejaké celkom šialené štatistiky, aké je nebezpečné žiť v Nemecku, najmä pre ženu. Ja vám môžem povedať, že ja e, sa bez obáv pohybujem po svojej krajine a tieto štatistiky sú veľmi odlišné od všetkých ostatných, ktoré som kedy v živote čítala. No a napokon ešte jedna vec. E, je tu nedorozumenie v prípade migrácie a azylu. Niektorí ľudia sem prichádzajú, lebo hľadajú prácu a samozrejme bolo by pekné, keby tú prácu našli vo svojich e, krajinách pôvodu, ale aj my zároveň potrebujeme ľudí z tretích krajín, aby pracovali u nás. Môžem vám povedať, že e, minister spravodlivosť, e, minister napríklad nemecký šiel až do Mexika, aby našiel pracovníkov, ktorí by mohli pracovať v Nemecku. To samozrejme nevylučuje, že niektorí ľudia utekajú pred politickým prenasledovaním a mučením a nemôžeme im povedať, Nuž, ak vy utekáte pred mučením, tak ja si rozprávam, porozprávam sa s vašou vládou, možno to o pár rokov prestane. Nie, my musíme tých ľudí chrániť a nemali by sme tieto veci, veci zmiešavať, lebo to ako je miešať hrušky s jablkami. A prepačte, tu ešte bol jeden poslanec, ktorý sa požia- prihlásil o slovo pre druhou pripomienkou od pán van der Bríše, vypočujeme si vás, ale e, pán Vidokom sa hlásil pred vami. Pani Vidokom, ospravedlňujem sa, predsedajúci. E, nuž, slečna, pán predseda, aby som bola presná. Nuž, ale ďakujem vám za slovo. Ja som e, si kladla otázku, prečo niekto mohol hovoriť dvakrát a ja ani raz. Toto je moje prvé vyjadrenie v tomto výbore a dúfam, že ich nebude oveľa viac, pretože ja E, stále dúfam, že po 31. októbri ja aj moji kolegovia už tu nebudeme. Nuž, e, ale samozrejme dúfať môžeme. V každom prípade, mm, keď som si vypočula e, túto rozpravu, tak som počula celý zoznam fóbií a rôznych izmov a tak ďalej. Ale čo tu nebolo, to je jedna z tých najzásadnejších požiadaviek demokracie a tu nebol žiadny odkaz na slobodu prejavu. A práve sloboda prejavu zo strany každého občana, či už je vyššie alebo nižšie postavený, e, podmienuje to, či e, demokracia ako taká vôbec funguje. A v našom nadšení e, snažiť sa zabezpečiť, aby ľudia neboli urazení, aby sa necítili urazení a podobne, Ehm, tak sa v podstate sme sa dopracovali k tomu, že si nedovolíme slobodu prejavu a vlastne sa blížime k tomu, veľmi blízko k tomu, že skoro tak, takmer proti nej eh, bojujeme. Eh, je mi ľúto, že pre, počas celej tejto rozpravy sa o tomto nehovorilo a na druhej strane ani nie som si istá, či to vôbec je niečo, čo by mala riešiť Európska únia, či by si to nemali riešiť skôr jednotlivé členské štáty, ale predsa len by som vyzvala na to, aby bola určitá rovnováha medzi snahou e, chrániť e, útlociť ľudí a city ľudí a, city ľudí a samozrejme medzi e, tým, aby každý mal právo povedať, čo si myslí, bez toho, aby bol za to potrestaný. Ďakujem. Teraz pán Baldevič. Dúfam, že som to vyslovil správne. Hovorí, e, Ja e... budem hovoriť uh, svojim vlastným jazykom. Dobre ste to vyslovili. Ja som si vypočul e, k, nových kolegov, ktorí tu viedrili svoj názor a niektoré veci ma upútali, určité paradoxy, ktoré presahujú hranice politických skupín. Napríklad, ja som položil otázku v mojom uh, prejave, kto má prospekt z masovej migrácie. No a odpoveď som dostala od komunistov, od liberálov, od EPP, od sociálnych demokratov, od zelených. A síce tých ľudí potrebujeme, aby e, sa ďalej točilo naše hospodárstvo. Toto vyzerá, že to je ten záver. No ale ako hospodárstvo funguje? Zásadný princíp dopytu a ponuky. Pokiaľ je e, vyšší dopyt než ponuka, tak vstúpa e, cena a potom sú nižšie platy. Naopak, pokiaľ je treba ponuku stimulovať prostredníctvom migrácie, tak potom je tam stabilita. Toto sú zásadné princípy trhové hospodárstvo, ale v podstate migrácia to narušuje a ja chcem dodať, že v Európskej únii máme mm, voľný pohyb osôb, to nie je zlá vec, ale napríklad e, nezamestnanosť mládeže v Grécku, v Taliansku alebo v Španielsku je vysoká, ale nemecká vláda chce priviesť e, Mexičanov do Nemecka a sociálni demokrati, tzv. progresívci a zelení toto podporujú. To si myslím skutočne zaujímavé. Druhá vec, len krátko, je tu veľmi zaujímavá téma bezpečnosti e, základných práv, ochrany údajov. Vy tu vkladáte nové prvky, takže mm, prosím, zostrušnite to. Nereagujete len na to, čo medzi tým tu odoznelo. Sú tam nové prvky, ktoré uvádzate. Prosím, nezdvojujte to. OK, takže bezpečnosť a sloboda my máme tu rôzny výskum, napríklad Robert Put o tom písal, že pokiaľ je tu väčšia miera kontroly e, zo strany štátu, tak v podstate je to e, iná organizácia spoločnosti, ktorú to spôsobuje, pretože čím lepšie funguje spoločnosť, tým menej je treba formálnych kontrol. Pokiaľ je tu heterogenita, tak e, um, tu nie je potrebná toľko štátna kontrola. Ďalej, racizmus, diskriminácia, o tom ste hovorili, to je veľmi zvláštny termín, zvláštny pojem, pretože v demokracii sú si ľudia rovní, takže v podstate ako chcete definovať tieto skupiny. Takže tieto paradoxy nenachádzajú žiadne riešenie. A my musíme mať ideologické stanoviska, musíme hľadať kompromisy, ktoré budú dobré pre všetkých bez určitých predsudkov. Napríklad ilegáli, ľudia, ktorí cez holandské pardon, cez Stredozemné more preplávajú, tak tie treba zobrať a odvezť ich naspäť do Afriky. Nech sa ich ujme niekto vo vlastnom regióne, tak ako povedal maďarský kolega. A taktiež investovať do rozvojových krajín, e, fair trade. E, myslím si, že musíme hľadať riešenia, ktoré budú dobré pre, aj pre ten druhý kontinent, nielen pre nás. Pani Kankova, vy sa chcete ešte vyjadriť? Tak ak áno, prosím veľmi stručne. Nakoniec to bola dlhá diskusia, pokryli sme celé dve hodiny. Takže prosím, e, tá sekundárna druhotná pripomienka. Ja potom urobím taký záber. Áno, ďakujem, pán predseda, budem veľmi stručná, slubujem. A budem hovoriť po holandsky. Chcem trochu zareagovať za to, že niekto povedal, že keď sú ľudia v núdzi, tak musíme najprv hovoriť s vládou ich štátu. Ja mám dojem, že je tu trochu nedorozumenie, hovorím v, ako európska poslankyňa, ale aj ako niekto, kto vyrastol v chudobnej krajine a kto zažil aká je nádej, ktorú majú mladí ľudia. Opýtajte sa v Abidžane alebo v Lagadugu alebo v Dakare nejakého mladého človeka, čo vlastne očakávaš, čo veríš v Európe to, čo očakávam, že väčšina z nich povie, je, že v Európe už nebudete um, že, že nebude sa dávať toľko peniazy na financovanie diktatúr. Toto počujete najčastejšie. Takže čo myslím? Samozrejme, že je treba pomáhať ľuďom v núdzi, Samozrejme, to je evidentné, ale taktiež je treba sa opýtať, či dobre počúvame, čo robiť, aby sme predošli tým okolnostiam, ktorí sú realitou, aby neboli naďalej realitou, do aké miery vlastne počúvame týchto ľudí, akým spôsobom musíme, môžeme lepšie využiť určité prostriedky, čo sa týka rozvojovej spolupráce, obchodu a taktiež organizácie príjmania utečencov vo vlastnom regióne a tak ďalej. Takže toto je otázka toho, že musíme dobre počúvať a pozrieť sa, či náš prístup aj prináša štruktúrálne riešenia. O to vlastne ide. Ďakujem. Thank you all. Ďakujem vám všetkým. To poviem na úvod svojho záverného slova, záverečného slova myslím, že nakoniec e, sa ukázalo, že to malo zmysel táto rozprava. Otvorili sme pôdu pre ďalšiu diskusiu, pre slobodné vyjadrenie sa, e, vyjadrenie e, slobodných názorov z jednotlivých členov tohto výboru a to určite ovplyvní rozhodovanie koordinátorov, keď budú rozhodovať o tom, ako ďalej čeliť tomuto rozhodujúcemu štádiu v, ďalš- v ďalšom postupe vpred. Keď budeme e, hodnotiť aj všetkých tých e, dezignovaných komisárov. E, ja by som len chcel povedať toľko. Môžem len súhlasiť s tým, čo niektorí z vás konkrétne povedali, keď si stiažovali na tú organizačnú schému, E, pomocou ktorej pristupujeme k tým dezignovaným komisárov, ale to, e, komisárom, ale to je v podstate priamy dôsledok e, toho, ako to bolo v podstate navrhnuté zo strany toho, kto je najviac odpovedný. To znamená komisárka, predsednička komisie Ursula von der Leyen. Áno, vy, vy ste, pán Tudorači, to povedal, povedali explicitne a ja som takisto poukázal na to že je sotva priateľné a vôbec zvládnutelné už, že niektorí z dezignovaných komisárov e, sú teda e, nútení e, absolvovať vypočutie na jednom, dvoch a dokonca troch výboroch. No a to len znižuje kapacity ľudí, ktorí majú na starosti prípravu otázok aby, to zabez, aby zabezpečili to, aby to bolo uspokojujúce. Aby skutočne e, sa tam riešili to, o čo im konkrétne ide. Ale je tu teda celý rad komisárov, dezignovaných a celý rad portfólií, e, kde sú e, v podstate obsiahnuté aj aspekty základných práv a prepojené s rozpočtovými a inými aspektmi a to pochopiteľne vytvára zmetok. A to samozrejme sa dotýka všetkých tých výborov, ktoré nakoniec majú vykonávať svoju kontrolnú pravomoc. A ja osobne by som sa k tomu chcel vyjadriť takto. Um, Majú tu byť teda tí dezignovaní komisári, o ktorých ide, majú tu byť na pódiu, majú odpovedať na vaše otázky. Takže prosím, eh, pripadme to tak, aby mali, mali možnosť odpovedať eh, na tie otázky. Eh, ja som nakoniec o tej svojej nespokojnosti hovoril aj s pani von der Leyen, že, že tá štruktúra toho, ako je to nastavené, že to spôsobí problémy nielen nám, ale aj im. A že to bude spôsobovať problémy aj v nasledujúcich rokoch, pokiaľ ide o bežné fungovanie Európskeho parlamentu a najmä pokiaľ ide o výkon našej kontrolnej právomoci. To znamená vo vzťahu k príslušným výborom, ktoré majú na starosti tie jednotlivé portfólia na druhej strane. E, ešte by sa chcel kolega prihlásiť. By som len povedal, pán e, predseda, stručne. Myslím si, že bola škoda, pokiaľ by pani Videko v budúcnosti nebola členkou nášho výboru. I see your meaning. Aha, aha, chápem, o čo vám ide. A vidím, že sa na vás aj usmiala, pani Vidokom. Ďakujem vám za zmysel pre humor. To je, to je, to je mm, cené. Ale predsa aby som to uzavrel. Táto diskusia samozrejme sa dotkla všetkých eh, tých problémov, ktoré rieši tento výbor a vďaka tomu je vlastne najviac e, zamestnaným výborom a to som povedal aj pred pani von der Leyen. E, sú tu legislatívne e, súbo, sú spisy a podobne a my skutočne sme, musíme byť takou ťažkou váhou, byť takou ťažkou váhou tu v Európskom parlamente, lebo tu ide o ľudské práva, ochranu súkromia, dôvernosť údajov, spracovanie údajov. Ide nám tu o voľný pohyb ľudí a to je jedna, jeden z pilierov európskeho projektu a samozrejme vonkajšie hranice, e, domáce záležitosti, bezpečnostné otázky, spolupráca policie, bezpečnostná stratégia, cezhraničná závažná trestná činnosť, Trestné právo, ktoré sa vytvára, tým sa takisto zaoberáme, procedurálne práva. Zaoberáme sa v podstate právom zo všetkých možných aspektov a mm, aj vo vzťahu k Európskemu súdnemu dvoru sme vykonali mnohokrát už svoje právomoci a zaobráme sa súdnou spoluprácou. A tá e, závisí od e, vzájomnej dôvery a vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí. Toto všetko z nás robí v podstate ten najširšie rozkročený výbor e, v parlamente, pokiaľ ide o ten počet portfólií. Preto sa pravidelne stretávame minimálne so štyrmi e, komisármi, tak to bolo za minulého volebného obdobia. A s tými, ktorí zastupujú oblasť z bezpečnosti, spravodlivosti a to všetko teda, e, to sú ľudia, ktorí tu e, nám e, sa s nami stretávajú na pôde tohto výboru pravidelne. No a pán Timmermans, ktorý má na starosti právny štát, má bol tu a pán Avramopoulos, to domáce záležitosti, pani Jorová, spravodlivosť a bezpečnosť, Julia King. No a v budúcej komisii budeme e, rokovať e, s podpredsedom pre európsky životný štýl pre, e, s pani Jorovou, pokiaľ ide o hodnoty a transparentnosť, takisto spravodlivosť, tu bude zastup, die Reinders, No a budeme tu mať aj domác, e, vnútorné záležitosti, alebo komisára e, pre vnútorné záležitosti Uwe Honson. Ale budeme sa musieť zaoberať aj otázkami, ktoré sú v portfóliách, ktoré sú nejakým spôsobom e, s týmto prepojené portfóliám iných dezignovaných komisárov. Napríklad otázky ochrany súkromia, lebo to sa vlastne ocitlo v portfóliu niekoho iného, a je hoci je to neuveriteľné. Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom e, trestného práva, pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu spadá do portfólia predsedu Dombrovského, ktorý má na starosti ekonomické veci, keď v podstate ide hlavne o trestné záležitosti. Ale nás ako výbor to takisto zaujíma. To znamená, že budeme musieť e, jednoducho sa zmieriť s určitým menším manevrovacím priestorom v spolupráci s inými výbormi. Takže táto spolupráca však e, pochopiteľne je veľmi prínosná pre koordinátorov a je to jasné, pretože koordinátori rozhodujú o presnom znení otázok, ktoré budeme predkladať jednotlivým politickým frakciám v tomto parlamente, pretože to nové pravidlo, ktoré už platí, je, že dezignovaní komisári majú zodpovedať na maximálne 25 otázok, bez ohľadu na to, koľko výborov sa podielalo na príprave týchto otázok. To znamená, že v prípade, že tento komisár, dezignovaný komisár bude musieť zodpovedať, tak to bude 25 otázok. No a to teda znamená, že na tom sa budú podielať rôzne politické frakcie a Tí, ktorí majú väčšie početné zastúpenie, budú mať viac, budú mať až 5, možno, 5 otázok možno položiť a možnosť položiť a tí, ktorých je menej, tak len jednu. Takže treba skutočne prepracovať dobre e, znenie tých e, otázok. A to je úloha pre tých, e, ktorí majú na starosti prípravu týchto otázok. Takže dúfam, že Teraz e, sme mali skutočne príležitosť mm, vypočuť si niečo, čo je veľmi zaujímavé pre koordinátorov. Ďakujem vám všetkým za príspevok a myslím, že prebehla jedna z tých e, vzácných e, diskusí, ktorá bola skutočne veľmi slobodná a, a teda ešte chcem povedať niečo ohľad, ohľadom zapojenia tohto výboru do protidiskriminačných politík a príslušných európskych zákonov. To je pre nás veľmi cenné. My sa zaoberáme tému antidiskriminačnej politiky, pretože sú pre nás dôležité práva, rovnaké práva pre všetkých európskych občanov. Chce bojovať proti predsudkom, proti akékoľvek stigmatizácii, akéhokoľvek e, označovania na základe pôvodu z nejakej etnickej alebo náboženskej, e, jazykovej alebo nejakej inej skupiny. Takže myslím si, že robíme dobrú vec keď chceme zaručiť rovnaké práva. A naše portfólio taktiež sa zabára otázkami rovnoprávnosti. Toto je nové. Máme tu navrhovanú komisárku Helenu Dali, maltskú kandidátku na členku budúcej komisie, ktorá sa bude zaoberať touto témou. Takže skutočne sú to dôležité veci. No my musíme chápať už z kraja, že nie len, že toto sú veľmi náročné a sofistikované aspekty a postupy, do ktorých sme často zapojení v rámci legislatívneho procesu, prvé čítanie, druhé čítanie, zmierovací postup, trialóg, ktorý sa môže ťahať aj celé roky. Už sme to videli mnohokrát. A uvidíme, to asi aj v nadchádzajúcich rokoch, iste. Nie len, že sú to veľmi náročné a sofistikované postupy, ale sú politicky skutočne veľmi ošemetné a rozdeľujú nás. Takže je to skutočne široká škála tém, ktoré sú intenzívne a palčivé v rôznych aspektoch. Takže všetci dostanú slovo, rozhodne sa môžete slobodne vyjadrovať, ale bude tu kontroverznosť. Budú si protirečiť rôzne argumenty, pretože rôzne budú akceptovať rôzne politické skupiny, takže živo to uvidíte na každej našej ďalšej schôdzi. In the order of the day. Ďakujem všetkým teda a prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Bolo mi povedané, že tu bude mať televízne kamery, Pestý zrakol, to je názov e, tej stanice, .hu, takže asi maďarská stanica. Áno, maďarská. Pokiaľ nikto nenamietá, tak ich sa môžeme pustiť. Namieta niekto? Nie. Dobre. Takže je to dohodnuté a prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Máme tu nariadenie EIS. Pripomínam, že sa bude hlasovať. Máme o 6.7 bodov na hlasovanie, takže prosím, musíme až do 6. hodiny to tu prežiť. Ďakujem. That's the floor for the, for, for the next point to our vice president. A teraz môžem odozdať uh, slovo podpredsedovi. Pardon. Allora, kolegi... Takže čo sa týka informačného systému o vízach, už sa začalo pracovať na európskych fórach. No a teraz musíme túto diskusiu prehlbiť, zintenzívniť. A preto by som odozdal slovo spravodajcovi, ktorým je pán Paulo Rangel. Prosím. Ďakujem. Ja si myslím, že názov tohto bodu programu mm, je možno trochu metúci, pretože ste práve povedali, že parlament už diskutoval v predchádzajúcom období o tejto téme, teda pred európskymi voľbami, a odhlasoval stanovisko. Plenárna schôdza schválila toto stanovisko v súvislosti s návrhom Európskej komisie, takže sa tu neopakuje rovnaká diskúzia o podstate veci. Dalo by sa teda povedať, že sme tu, aby sme diskutovali s ďalšími inštitúciami. To je pravda, ale chcem ešte zdôrazniť, že sa nerokuje potrebujeme ešte autorizáciu, povolanie tohto výboru. O to sa bude hlasovať o pár hodín. Predovšetkým si myslím, že sme tu preto, aby sme opäť zopakovali naše stanovisko a ja by som chcel zdôrazniť hlavné piliere stanoviska parlamentu. Toto je určitým spôsobom náš mandát pre ďalšie rokovanie. Poprvé, chceme na našich hraniciach lepšiu bezpečnosť, preto víza na dlhodobý pobyt, predovšetkým zlaté víza, chceme zahrnúť do tohto systému. Táto zmena bude nielen lepšie chrániť naše hranice, ale lepšie zaručí práva dlhodobých rezidentov a taktiež to posilní voľný pohyb osôb. Taktiež chceme lepšie chrániť naše deti. Podporujeme návrh komisie znížiť vek, od ktorého sa odoberajú otlačky prstov, pretože je našou prioritou ochrana detí. A povedzme to úplne jasne, taktiež chceme zaručiť, tie najvyššie bezpečnostné štandardy v súvislosti s bezpečnosťou a s ochranou detí a zájmov detí. Po tretie, chceme dobre fungujúcu štruktúru z technickej stránky aj správnej. Stanovisko tohto parlamentu je preto také, že by sa zrušilo rozhodnutie rady ktoré ustanovuje systém VIS a že by sa zosúladil právny základ systému s Lisabonskou zmluvou. Je taktiež jasné, že tento systém bude rásť a že dopyt sa bude zvyšovať a preto my chceme tie najvyššie, najbezpečnejšie štandardy, čo sa týka e, štruktúry e, a navrhnutia systému VIS. V neposlednom rade chceme v súlade s rozpočtom a na čas plniť to, čo bolo rozhodnuté. Takže lepšie rozhodovanie. Máme tu e, lehoty na legislatívne rozhodnutia hľadom konkrétnych opatrení. No a z našich skúseností sa ukazuje, že často sú tu dva aspekty. Načasovanie a rozpočet a že tam dochádza k nezrovnalostiam, e, čo sa týka IKT systémov. Takže potrebujeme lepšie mechanizmy podávania správ a lehotu maximálne v trvaní dvoch rokov do tej doby, než bude rozbehnutý a funkčný systém VIS. Takže toto sú štyri hlavné priority pre Európsky parlament. Toto je mandát, ktorý máme aj do rokovaní v rámci trialógu, pokiaľ výsledok dnešného hlasovania bude pozitívny. Takže, pán predseda, teraz sa už teším na ďalšiu úzkú spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Teším sa aj na to, ako poslanci mi povedia svoje prvé dojmy a taktiež sa teším na spoluprácu s radou a komisiou. A ja som si istý, že budeme viesť konštruktívny a kooperatívny dialog. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dostáva slovo pani Tudorače. Pardon, pán Tudorače. Ďakujem vám, predseda. Taktiež chcem poďakovať spravodajcovi za zhrnutie odvedenej práce ešte za predchádzajúce parlamentné obdobie. Minulý týždeň sme mali taktiež kvalitné stretnutie, za ktoré chcem poďakovať spravodajcovi. Bola to dobrá príležitosť pre všetky politické skupiny, mohli sme tam vyjadriť naše názory na tento spis. Na úvod chcem povedať, že súhlasím s tým, že tento mandát bol odhlasovaný ešte v minulom parlamente. My máme inštitucionálnu povinnosť sa pridržiavať tohto mandátu. Nie je to tiež jasné. Po druhé, taktiež zdieľam ten cieľ, ktorý predstavil spravodajca. Máme rovnaký cieľ v súvislosti s obsahom aj s implementáciou, že tam musí byť jasné, prísne načasovanie aj technické implementácie, aj eh, plnenia rozpočtu. Avšak mám určité obavy. Nechcem sa vrácať k tomu mandátu, ktorý už bol udelený, ale mm, nebol, bol to vtedy dosť tesné hlasovanie, keď sa parlament vyjadril k tejto konkrétnej otázke a to konkrétne v bode e, odnímania otlačkov prstov deťom. Je to bod, ktorý mňa zaujíma a to z toho dôvodu, že si pamätám dosť dobre dlhé diskusie, ktoré prebehli na túto tému ešte pred rokmi, keď sa e, implementoval VIS. Zdá sa, že technickí experti zmenili názor. Pred pár rokmi boli toho názoru, že odnímanie kolektívne otlačko prstov deťom, ktoré sú mladšie než 12 rokov, že to nebolo technicky možné, že tam nebolo, nebola dostatočná miera rozoznávania, že to teda príliš nepomáhalo. Pred pár rokmi bolo to stanovisko takéto, od tej doby sa očividne zmenilo. To ma trošku zmiatlo. Nie som úplne presvedčený taktiež argumentáciou tohto spisu. Videl som určité čísla, milióny víz, ktoré boli udelované takýmto osobám mladším než 12 rokov a že to bolo prepojené aj s prevádzaním, spašovaním ľudskej bytosti, Ale ja si robím starosti v súvislosti s obchodovaním s ľudskými bytostiami, s deťmi ako aj mnohí ďalší v tejto miestnosti, nie som presvedčený, že tieto deti, s ktorými sa obchoduje v EÚ, že tieto deti vstúpili na územie EÚ na nejakom hraničnom prechode s vízom legálne. Myslím si, že bohužiaľ väčšina týchto eh, detí väčšina týchto detí sa sem dostala ilegálne po jednej z mnohých trás. Takže si myslím, že o tomto by sa malo diskutovať. Dúfam, že v priebehu rokovaní bude možnosť sa vyjadriť tejto téme a nájsť nejaké spoločné riešenia. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pani Kunke. Ďakujem. A ja by som rada poďakovala spravodajcovi, ktorý sa s nami spojil aj v Štrasburgu. V mene zelených by som chcela povedať, že naďalej máme rovnaké stanovisko, aké sme mali za minulého parlamentného obdobia. Myslím si, že je polutovania hodné, že sa veci neoberali tak, ako sme si my prijali, ale vítam na druhej strane diskusiu, ktorú znovu rozbehol tými spravodajca za obnome Európu na poslednej schôdzi ohľadom vekové hranice pre odnímanie tlačkov prstov. Dúfam, že budeme naďalej o tejto téme diskutovať a dúfam, že nájdeme nejakú inú cestu ku pred. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz dáme slovo tým, ktorí sa chcú zapojiť do rozpravy a ktorí sa prihlásili, takže pán Rada. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Pán Radev, ďakujem. Pán predseda, vážni kolegovia, chcem poďakovať spravodajcovi za dobrú prácu na tejto dôležitej téme. Mnohé útoky v Európe za posledné roky ukázali, že máme nedostatky, čo týka našej bezpečnosti. Policajné zložky majú rôzne informácie, ale nevymenia si ich, pretože nemajú dostatočné mechanizmy na výmenu informácií. Európska únia vybudovala mnohé systémy, ale každý z nich je špecifický a informácie sú tam uchovávané bez nejakého verifikačného mechanizmu, tak aby, bez toho, že by sa porovnávali s informáciami v iných systémoch. Takže tým pádom je to celé veľmi fragmentované a je dôležité, aby tieto systémy boli interoperabilné, tak aby vizový informačný systém, šengenský informačný systém, systém vstup-výstup, aby boli prepojené, tak aby v prípade, že nejakého pohraničného agenta bude zaujímať nejaká osoba, aby si mohol preveriť v týchto systémoch, môžu určitý návrh. Ja som rád, že sme začali medziinstitucionálne rokovania, pretože týmto spôsobom dáme našim pohraničníkom príležitosť si skontrolovať biometrické alebo iné údaje, zistiť, či možno rovnaká osoba má rôzne identity, no a vo všeobecnosti si budú môcť vyhľadať rôzne informácie, no ale by to bolo možné, tak členské štáty musia dodávať veľmi kvalitné informácie. Len takto sa dá bojovať proti terorizmu a ilegálnej migrácii. Grazie, grazie. Ďakujem vám a teraz má slovo pani Nikolsonová. Yes, thank you very much. As a... Ďakujem. Ako tieňová spravodajkyňa pre túto tému chcem povedať, že vítam tento návrh. Myslím si, že definitívne zlepší systém VIS. Vieme, že migrácia bola hlavnou témou minulého mandátu a nepodarilo sa nám nájsť najlepšie, to najlepšie riešenie ale všetci vieme, že musíme posilniť bezpečnosť, predovšetkým na vonkajších hraniciach. No a v tejto súvislosti vítam tento návrh, ale mám tu pár bodov, ktoré by som chcela prediskutovať. Niektoré už tu zazneli, predovšetkým na rozdiel od rady, my by sme mali vytvoriť konkrétne lehoty a ustanoviť konkrétne lehoty. Ja nesúhlasím s tým, že by sa to um, malo nechať otvorené, tak ako to navrhovala rada. Po druhé, keď otvoríme systém pre e, povolenia na pobyt a dlhodobé víza, tak taktiež by sme sa mali porozprávať o lehote uchovávania týchto údajov. Naše krajiny napríklad majú záznamy o nás, o európskych občanoch, no a ja si nie som istá, prečo by nemali mať informácie o občanoch tretích krajín, keď sa zdržujú na našom území. No a na záver odnímanie otlačko prstov eh, maloletým mladistvím. Myslím si, že by sme mali eh, vychádzať z diskusie o eh, databázach, o údajoch a odnímanie otlačko prstov deťom medzi 6 a 12 rokmi podľa oficiálnych zdrojov je e, v podstate v poriadku a je tam aj dostatočná úroveň presnosti. Kvalita otlačkov prstov týchto detí je lepšia, než keď sa odnemajú tlačky prstov ľuďom, ktorí sú starší než 65 rokov. Taktiež sú tu odporúčania ohľadom spôsobu, ako do, získať najlepšie, najkvalitnejšie tlačky prstov, dajú sa vykonávať rôzne školenia a taktiež e, sa môže znížiť mera e, platnosti vydávaných dokumentov. Taktiež je tu správa komisie ohľadom e, obchodovania s ľudskými bytostiami. Hovorí, že sa situácia zhoršuje a e, až 200 tisíc detí z tretich krajín by mohlo byť v šengenskom priestore obeťami obchodovať s ľudskými bytostiami a asi 20 z nich prešlo vízovým procesom. Takže áno, máme príslušné čísla, máme údaje a v tejto diskusii musíme tieto čísla aj využívať. No a na záver vám chcem ešte pripomenúť, nariadenie EÚ, ktoré stanovuje uniformný formát pre povolenia na pobyt eh, pre statných príslušníkov tretich krajín. Tam sa hovorí, že odnímanie otlačkov prstov je povinné od 6 rokov veku. E, členské štáty odnímajú otlačky prstov aj e, mladším deťom, ale neuchovávajú ich v Eurodaku, alebo nedávajú do Eurodaku. Napríklad Dánsko má minimálny e, vek odníma, pre odnímanie otlačkov prstov malotým bez vodu 6 rokov je teda minimálny vek a na Slovensku u nás sa maloletým bez sprievodu odnímajú tlačky prstov od 10 rokov veku. Európska agentúra pre ľudské práva vo svojom eh, hodnotení tvrdí, že z pohľadu práv dieťaťa odnímanie otlačkov prstov detí spoločne s optimalizáciou využívania ďalších IKT systémov, ako napríklad SIS-2, že by toto mohlo pomôcť identifikácii pohrešovaných a stratených detí a taktiež by to podporilo podstup zlučovania rodín. Myslím si, že toto je kritický krok, e, čo sa týka záujmov dieťaťa e, vzhľadom na súčasnú azylovo migračnú situáciu. Takže na záver by som chcela povedať, že podľa mňa, keď chcem bojovať proti všetkým formách závažnej kriminality, tak dostupnosť otlačkov prstov detí mladších než 12 rokov, že toto je pozitívne, pretože to prispieje eh, k zlepšeniu vyhľadávania v databázach. Myslím si, že tu hovoríme o prevencii. Je to niečo, čo robíme predovšetkým preto, aby sme deti chránili. Ďakujem. Grazie, e Ďakujem a teraz e, pán Bridgmont. Pani Bridgmont, áno? I'm sorry, President, I didn't ask for uh, the... Ja som nepožiadala o slovo, ospravedlňujem sa, ja som naozaj nežiadala. I mean, okay, okay. Aha. Hm. Takže ešte niekto ďalší by sa chcel vyjadriť? Nie je nikto, kto by sa hlásil. Dobre, takže... Ale predsa len. Dáme slovo komisii teda. Pani Gross, prosím. Thank you, chair. Ďakujem, vážení poslanci. Najskôr sa chcem poďakovať spravodajcovi, panu Rangelovi, za to, že predložil tento návrh posunul ho e, do fázy rokovania v rámci trialógu v tomto volebnom období. Komisia to už dlhodobo vníma ako svoju prioritu. Chcela by som zdôrazniť, že v novom systéme vízových e, informácií chceme ostrániť nedostatky v aktuálne platných systémoch a chceme vízovým orgánom a aj taktiež e, pohraničným pracovníkom dať možnosť vykonávať prácu podľa ich právomoci e, spolu so systémom ETIA a systémom vstupov výstupov to vytvára jednotnú platformu pre všetky osoby z tretich krajín, ktoré navštevujú a ktoré vstupujú na územie EU. Preto je dôležité, aby tieto systémy boli zosynchronizované do veľkej miery, tak ako je to len možné. Komisia preto oceňuje podporu parlamentu, čo sa týka hlavných cieľov nášho návrhu a sme pripravení spolupracovať s parlamentom v rámci trialógu, keď bude priestor prejednať otázky, ktoré spomenú spravodajce a ostatní poslanci. Dúfame, že sa nám podarí uzavrieť rokovanie čo najskôr a taktiež e, zaplniť medzery, ktoré existujú v oblasti bezpečnosti a že budeme spoločne takto budovať bezpečnostnú úniu pre našich občanov. Ďakujem. Áno. Ďakujem a teraz prejdeme na ďalší bod. A teraz má slovo pani Lamnáky. Uh, Ďakujem pekne. Za fínske predsedníctvo by som sa aj ja rada vyjadrila v tom zmysle, že predsedníctvo je odhodlané posunúť uh, tento spis počas svojho predsedníctva čo najďalej. My súhlasíme s mnohými prioritami, ktoré spravodajca pán Rachel popísal. Možno sa trošku e, odkláňame názorovo, e, čo sa týka prístupu, ale tie hlavné priority máme spoločné. Myslím teda, že máme dobrý základ pre začiatok rokovaní o konečnom výsledku a verím, že sa nám podarí zaistiť zabezpečené hranice a zaistiť bezpečnosť našich detí. Chcela by som v mene predsedníctva zvorazniť, že si uvedomujeme, že výsledok trialógu je kompromisom, budeme ho musieť prejednať a veľmi radi zohľadníme všetko to, čo v diskusii zaznelo. Ďakujem za slovo. Grazie, grazie lei. Ďakujem aj vám. A e, teraz má e, slovo pán Čudaru. Ciuhodaru je ten numer, O să fie mai greu de învățat, dar Volám sa Čuhodaru. Ďakujem za slovo. Táto správa podľa môjho názoru je významným krokom vpred pre rozvoj únie. Všetci si to želáme. Sú tu isté detaily, o ktorých eh, si môžeme pohovoriť. Eh, verím, že sa ich podarí objasniť v procese rokovaní. Chcel by som eh, oceniť prínos tých, ktorí boli súčasťou týchto rokovaní. Myslím, že táto správa dokazuje otvorený prístup a tiež to dokazuje, že sa vynaložilo veľké úsilie. Dúfam, že to prinesie menej tragických udalostí a že sa e, docieli aj zlepšenie našej bezpečnosti. Ďakujem. Grazie, grazie. Ďakujem vám. A teraz, ak chce pán Ranžel povedať niečo na záver, prosím, máte možnosť. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som uvítať všetky vyjadrenia kolegov. Aj komisia rady chcel by som zvorazniť, že som k dispozícii a tiež e, si cením, že aj rada a komisia sú k dispozícii začať rokovania. To sú pre nás veľmi dobré správy. Myslím, že už nie je potrebné nejako to ďalej komentovať. Verím, že sa dnes sa dočkáme pozitívneho výsledku v hlasovaní a že sa budeme môcť pustiť do práce. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým. A teraz sa budeme venovať ďalšiemu bodu a ten sa týka pracovného dokumentu e, komisie, ktorý sa e, týka opatrenia, opatrení na konfiškáciu e, v prípade, že ne, neprišlo k odsúdeniu. Teraz dávam slovo zastupkyni komisie. Ďakujem pekne. Príjemné popoludne všetkým. Ďakujem za pozvanie, vďaka ktorému vám môžeme približiť dokument, ktorý sme vypracovali o konfiškácii bez odsúdenia. Konfiškácia a spätné nadobudnutie majetku, to je významnou súčasťou a významným pilierom v boji proti organizovanému zločinu a vážnym druhom zločinu. Dokument, ktorý vám priblížim, o konfiškácii bez odsúdenia vychádza zo spoločnej deklarácie, zo spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu a rady po prijatí smernice o konfiškácii v roku 2014. Ako možno nie, niektorí si spomínate, legislatívne orgány tedy vyzvali komisiu, aby podrobne zanalizovala národné e, systémy konfiškácie bez odsúdenia tento dokument vlastne prvým krokom tejto analýze komisie. Formálna odpoveď sa predloží prostredníctvom správy, ktorú komisia predloží Európskom parlamentu a rade, kde sa vyhodnotí existujúca legislatíva v oblasti konfiškácie získavania majetku, tak ako to požaduje smernica o konfiškácii, konkrétne článok 13. Týmto teda formálne reagujeme na toto spoločné vyhlásenie parlamentu a rady. Konkrétny a presný dátum predloženia tejto správy o smernici o konfiškácii, ten sa určí ešte e, v rámci nového kolégia, ktoré oni dlhodočne fungovať, ale realisticky to vyhodnocujeme buď na prvý alebo druhý štvrť rok budúceho roka. Toľko teda k časovému plánu. Čo sa týka samotného dokumentu, ja som si pripravila prezentáciu, kde vám priblížim zhruba kontext najskôr. Popíšem, akú legislatívu v tejto oblasti už máme a tiež popíšem zistenia z nášho dokumentu o konfiškácii bez odsúdenia. Najskôr teda k celkomému kontextu. Organizovaný zločin je činnosť, e, ktorá je samozrejme predovšetkým zameraná na zisk. Preto e, zločinecké skupiny vlastne vykonávajú túto činnosť podľa odhadov štúdie inštitútu Transcrime Institute z Talianska. Tam sa odhaduje zisk vytvorený každoročne v sektore organizovaného zločinu v EÚ na úrovni 110 miliard eur. Ale to je dosť mierny odhad, povedal by som. Úrad OSN pre drogy a zločino e, tvrdí, že zisky z trestnej činnosti celosvetovo predstavujú 3,6 globálneho HDP. Teda je to dosť e, významná suma. Tieto zisky investujú skupiny, e, zločinecké skupiny, buď aby sa ďalej rozširovali vo svojej činnosti, vo svojom zločine, alebo aby čoraz viac prenikali do legálnej ekonomiky, do firiem a podobne. Preto organizovaný zločin predstavuje eh, veľmi vážnu hrozbu aj pre eh, naše európske hospodárstvo. Odňatie ziskov eh, stresné činnosti a zajistenie toho, aby sa zločin nevyplácal, to je veľmi efektívny mechanizmus v rámci boja proti organizovanému zločinu a tiež v rámci prevencie. Ale konfiškácia ziskov zo zločinu je veľmi zložitý proces v praxi. Zločinci sa snažia schovávať finančné toky a je veľmi ťažké pre organičné v trestnom konaní dokázať priame prepojenia medzi zločinom a ziskom stresnej činnosti. Preto v reakcii na tieto ťažkosti právne režimy umožňujú eh, zhábanie majetku aj bez eh, odsúdenia. Tieto mechanizmy vznikli vo viacerých krajinách už a to sme práve skúmali v tomto pracovnom dokumente. Snaha zaviesť takýto proces eh, zhábavania majetku bez odsúdenia sú odlišné systémy v jednotlivých krajinách Všetky sú sa však vyvinuté v reakcii na ten istý problém, teda tradičné formy zhabávania majetku až po odsudení. Orgány či trestom konaní však nemajú e, nevyhnutné nástroje, ktoré potrebujú, aby mohli pristúpiť e, ku konfiškácii v dostatočnej miere, čo sa týka ziskov stretnej činnosti. Tiež sa odhaduje, že v súčasnosti sa e, z HB v EÚ iba zhruba 1% príjmov z trestnej činnosti. My sme teda v našej analýze sa snažili zhromaždiť informácie o rozličných modeloch, ktoré existujú v EÚ, v členských štátoch. V tomto sme sa nechali inšpirovať príručkou typológie, ktorú eh, vytvorila eh, sieť eh, Camden, Karin sieť v roku 2015. Táto sieť sa zameriava práve na spätné získavanie majetkov stratnej činnosti. Existujú štyri hlavné modely, ktoré sa vyvinuli. Toto rozdelenie má za cieľ kategorizovať e, tie jednotlivé prístupy, ktoré existujú v členských štátoch. Umožňuje e, tú analýzu, teda trošku nás inšpirovalo, ale modely, ktoré existujú v členských štátoch, e, sú hybridné, teda kombinujú rozličné prvky z týchto systémov. Teda model číslo 1, to je klasický prípad konfiškácie bez odsúdenia. To sa uplatní, keď zisky z trestnej činnosti, teda pardon, keď sa začalo trestné konanie voči podozrivému, ale zatiaľ nie je možné. Zatiaľ však nie je možné eh, potvrdiť eh, odsúdenie daného páchateľa. Dôvedo, dôvodom eh, môže byť napríklad to, že podozrivý, dajme tomu, zomrel, alebo páchateľ utiekol z krajiny, nie je možné ho nájsť, alebo keď súd skonštatuje, že osoba e, sa nemôže podrobiť súdnemu konaniu vzhľadom na imunitu, vzhľadom na zdravotný stav alebo vek. Teda nie je možné dopracovať sa k odsúdeniu z týchto dôvodov. Ďalej druhý model, e, rozšírená konfiškácia, to je model, kde je možné pristúpiť k zhabávaniu majetku aktív, ktoré nie sú priamo napojené na zločin, kvôli ktorému je daná osoba páchateľ stíhaný. Teda je možné rozšíriť tento príkaz na konfiškáciu aj na iné eh, druhy majetku, ktoré osoba má vo vlastníctve. Potom je tu tretí model, tzv. konanie in rem. Tu sa zasiahne nie proti osobe, ale proti samotnému aktívu, ktoré sa získava takto z nezákonnej trestnej činnosti. A posledný model, model nevysvetleného bohatstva, tu sa vlastne porovná majetok danej osoby s vykázaným príjmom danej osoby, tak aby sa mohli zistiť nejaké nezrovnalosti, nepomer. Nie je potrebné ani konkrétne popisovať prepojenie na trestnú činnosť v tomto prípade. Momentálne máme v platnosti právny rámec, e, ktorý má za cieľ vyhľadávanie a taktiež zmrazovanie, konfiškáciu aktív. Vychádzame tu z rozhodnutia rady. Ehm, máme na to vytvorené osobitné oddelenia, ktoré pomáhajú polícii vlastne vyhľadávať e, tieto aktíva. Tiež je v platnosti smernica o konfiškácii, tá bola prijatá v roku 2014. Tá harmonizuje zmrazovanie a tiež e, opatrenia konfiškácie v celej EÚ. Už som spomenula, e, že onedlho vás poinformujeme, ako sa táto smernica transponovala v členských štátoch. Okrem toho sa v roku 2018, teda v decembri, prilo nariadenie, ktoré sa zaoberá cezhraničnými situáciami a tiež sa týka vzájomného uznávania príkazov na zmrazenie a konfiškáciu, ktoré sa schvália v Únii. Obdobie na transpozíciu pre toto relatívne nové nariadenie končí v decembri budúceho roka, teda v decembri 2020. A tiež nedávno sme prijali smernicu ktorá sa týka uľahčeného prístupu k finančným informáciám. To pomáha orgánom činným trestnom konaní, pokiaľ je to transponované pri identifikácii a vysledovaní majetku. Napríklad eh, tým, že získajú priamy prístup k účtom a k registrom Centrálnej banky. V členských štátoch eh, aj tam eh, ešte stále beží obdobie stanov na transpozíciu, ukončí ho v auguste 2021. Smernica o konfiškácii prijatá v roku 2014 obsahuje viacero rôznych prvkov, ktoré sa týkajú e, takéto konfiškácie bez odsúdenia. Je tam ustanovenie, ktoré o malý okamih podrobnejšie popíšem, je tu teda ustanovenie o klasických prípadoch konfiškácie bez odsúdenia, teda konfiškácia, ktorá nemôže prebehnúť z dôvodu umrtia osoby alebo z dôvodu vážneho ochorenia, dajme tomu. Je tu teda ustanovenie, ktoré sa týka rozšírenej konfiškácie do istej miery. Potom e, sú to ustanovenia, ktoré sa týkajú konfiškácie so zahrnutím tretej strany, tam môže presadiť toto rozhodnutie o konfiškácii, tiež to súvisí s zárukami a so správovaním majetku. Najzaujímavejší je článok 4 v tomto kontexte, nemusíte si ho teraz čítať, dostanete všetci prezentáciu, ak vás to bude zaujímať. Ale toto ustanovenie sa týka konfiškácie bez odsúdenia v tom klasickom podnímaní podľa klasického modelu požaduje si to začiatok e, trestného konania, ktoré nie je možné ukončiť, pretože obvinený je buď e, chorý alebo utiekol. To sú teda dva hlavné dôvody, ktoré sa uvádzajú. Keď členský štát e, je povinný v takom prípade pristúpiť ku konfiškácii bez odsúdenia. Ďalej článku 5 smernice sa popisuje rozšírená forma konfiškácie, teda je to model, ktorý je identický ako model, ktorý som práve popísala. Umožňuje a zavezuje to členský štát, aby v legislatíve si stanovil možnosť konfiškácie, ktorá sa rozšíri nad rámec aktíva majetku osoby, ktorá je priamo napojená na zločin, z ktorého je odsudená v prípade, eh, že súd skonštatoval, eh, že majetok naozaj pochádzal z trestnej činnosti. Mm. Potom je tu ustanovenie, ktoré sa týka eh, konfiškácii od tretej strany. Nie je to teda priamo v súvislosti s konfiškáciou bez odsúdenia. Nie je to skutočná alternatíva. Je to skôr niečo, čo umožňuje Eh, pristúpiť ku konfiškácii majetku minimálne v prípade, že tento majetok sa presunul tretej strane, aby sa vlastne osoba vyhla konfiškácii. Here you eh, see the joint declaration that eh, the European Spoločné vyhlásenie parlamentu a rady v čase, keď sa schválila smernica vyzývajú tieto inštitúcie Európsku komisiu, aby vykonala analýzu čo najskôr a tiež aby e, zohľadnila odlišnosti medzi e, právnymi systémami, tradíciami členských štátov, tiež aby vyhodnotila možnosť realizovateľnou a prínosy zavedenia ďalších pravidiel, ktoré sa týkajú konfiškácie bez odsúdenia. My sme teda vyhodnotili v tejto prvej, prvej fáze situáciu v členských štátoch a Snažili sme sa tiež zanalizovať a popísať e, situáciu, čo členské štáty už e, zatiaľ majú v platnosti. Z tejto analýzy vidíme, že je tu mnoho členských štátov, konkrétne 25 členských štátov, teda všetky okrem Bulharska, Írska a Veľkej Británie. Tie sa spoliehajú predovšetkým na klasický model konfiškácie bez odsudenia. To znamená, že konfiškácia nemôže prebehnúť preto, že došlo k umrčiu alebo k úteku podozrivého. 26 členských štátov uplatňuje zároveň aj rozšírený režim konfiškácie, teda je to režim, ktorý uplatňuje eh, Každá členská krajina okrem Grécka a Írska a 13 členských štátov uplatňuje nejakú formu konania inrem, respektíve nevysvetleného bohatstva, tak aby sa, dajme tomu, porovnával, porovnal majetok alebo celkovo príjem um, danej osoby. To sa teda eh, využíva okrem tých existujúcich modelov, hlavných modelov. Tri členské štáty sa spoliehajú predovšetkým na e, tieto inrem konania alebo konania súvisiace s nevysvetleným bohatstvom Bulharsko, Írsko a Veľká Británia. Opäť tieto tri krajiny vidíme, že je tu mnoho kombinovaných režimov členských štátov. Čo sa týka najrozšírenejších režimov konfiškácie bez odsúdenia, teda toho hlavného klasického modelu. Ešte stále je tu mnoho rozdielností medzi členskými štátmi v rozsahu tohto modelu. V 8 členských štátoch sa e, pokrýva e, situácia ochorenia alebo úteku podozrivého. Štyri z nich e, pokrývajú len úmrtie a iné úmrtie vylučujú z takéhoto modelu. Sedem členských štátov pokrýva len situácie ochorenia alebo úteku. Ďalej sedem členských štátov e, pokrýva situáciu umrtia, choroby alebo úteku. Dve členské krajiny, Dánsko a Grécko, pokrývajú len situáciu umrtia. Jeden členský štát, Nemecko, pokrýva všetky prípady, kde odsudenie nie je možné vykonať trestne konania a Nemecko nedávno schválil nový režim konfiškácii. A jeden členský štát, Rumunsko, pokrýva len prípady ochorenia podozrivého alebo obvineného. Teda vidíte, že je tu mnoho rozdielov medzi členskými štátmi. Uh, Takže čo z toho môžeme vyvodiť? Ďalšia priesvitka na základe tejto analýzy, ktorú sme vykonali. Môžeme povedať, že je väčšia miera harmonizácie v nadväznosti na prijatie smernice o konfiškácii, pokiaľ ide o konfiškáciu bez odsudenia. Ale je celý rad dôležitých rozdielov v jednotlivých členských štátoch. Väčšina členských štátov išla vlastne za rámec toho, aké sú minimálne požiadavky, ktoré sú stanovené pre konfiškáciu bez odsúdenia E, v príslušnej smernici a ďalej ešte rozpracovali svoje modely. A sú isté dôkazy o tom, že konfiškácia bez odsúdenia a príslušné systémy môžu prinášať slubné výsledky, ale ešte nám stále chýbajú údaje, aby sme toto definitívne takto uzavreli. Máme však aj systémy, ktoré už sú zavedené v členských štátoch, e, ktoré e, e, plnia požiadav, základné požiadavky pre ľudské práva a minimálne žiadny z týchto systémov v súčasnej dobe nebol nejak úspešne napadnutý napríklad na súde. Takže toto sú závery, ktoré môžeme vyvodiť a teším sa na diskusiu, ktorá po tejto prezentácii bude nasledovať. Ďakujeme vám, pani Štígel, vedúca útvaru eh, HOMI5, organizovaný zločin a drogová, protidrogová politika. Ďakujem vám teda za to, že ste nám prinesli informácie o týchto otázkach, eh, analýza konfiškácie bez odsúdenia a príslušných opatrení v Európskej únii a teraz máme priestor pre diskusiu. Mám tu stručný zoznam, krátky zoznam poslancov e, podpredseda pán Radev. Prosím, máte ako prvý slovo. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne a kolegovia, chcel by som poďakovať Európskej komisii za to, že prezentovala tento dokument v Európskom parlamente sme veľakrát vyzývali na to, aby boli pravidlá, ktoré povedú k dobrému legislatívnemu rámcu na konfiškovanie protiprávne získaného majetku. Konfiškácia protiprávne získaného majetku je kľúčová pri boji proti e, organizovanej trestnej činnosti. Mali by sme pamätať na to, že 99 príjmov E, páchateľov trestnej činnosti nebolo nikdy skonfiškovaných, ale to vzájomné uznávanie a príslušné, mm, príslušné nariadenie o e, príkazov na zmrazov, zmrazenie majetku. To skutočne bola ťažká rana pre trestnú činnosť. Zlepšili sme e, konfiškáciu protiprávne získaného majetku a členské štáty budú môcť e, aj uplatňovať rozšírené pravidlá pre konfiškáciu a môžu konfiškovať aj majetok tretich krajín. Samozrejme, dokument komisie jasne hovorí, že pravidlá v členských štátoch sa líšia pomerne veľa, ale videli sme, že v mnohých členských štátoch sú už e, dôležité reformy, ktoré vedú k zavádzaniu konfiškácie bez odsúdenia typu 4. Samozrejme, tieto postupy by mali byť kombinované e, so zábezpekami pre ľudské práva. V mojej vlastnej krajine, v Bulharsku, využívame mechanizmus konfiškácie či, e, typu 4 a máme v posledných rokoch veľmi dobré výsledky, ale chcel by som požiadať, e, spýtať sa komisie, aké budú ďalšie kroky s cieľom ďalej harmonizovať tieto pravidlá a aká je rola tohto typu konfiškácie v rámci budúcej e, legislatívnej reformy. Pani Sipel, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím, že toto je opäť jedna z tých zložitých vecí, ktorú robíme. A mám otázku. Na jednej strane e, sa domnievam, že mnoho z našich občanov z našich občanov nechápe, prečo sú niekedy páchatelia trestných činov odsúdení, ale môžu si ponechať tie peniaze, ktoré získali trestnou činnosťou. A na druhej strane je to e, trocha záľudné, keď hovoríme o konfiškácii bez odsúdenia. Tak ako to zorganizovať, aby to nezachádzalo priďaleko, aby boli určité pravidlá, takže ja plne podporujem to, čo hovorí komisia, že potrebujeme mať robustný systém na rešpektovanie ľudských práv. Myslím, že to je dobrý spôsob, ako postupovať ďalej. A mám ešte ďalšiu otázku. Konfiškácia to je jedna vec. Druhá otázka však je, čo sa stane s tým zhabaným majetkom. Pokiaľ som informovaná, členské štáty majú rôzne postupy. V takom prípade neviem, či komisia má prehľad o tejto veci, či to ide len do rozpočtových prostriedkov, alebo vláde, alebo či sa tieto aktíva využívajú na rôzne hm, účely a či už máte nejaké dôkazy alebo vedomosti o tom, ako sa s tým dá najlepšie naložiť. Ďakujem pani Tugaru, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som poďakovať komisii za túto prezentáciu a teším sa na túto správu s ďalšími údajmi o súčasnej situácii e, v členských štátoch, lebo nám chýbajú údaje a informácie a komplexnejšia analýza, ktorá by zohľadňovala aj to, že máme 110 miliard eur ročne z ktorých len 1,1% sa skutočne podarí takto zhabať a získať späť. Takže som rada, že komisia hovorila o smernici 42, to je dôležitý krok vpred, ale takisto by som mm, chcela pripomenúť pri tejto príležitosti, že sme mali veľmi rôzne stanoviská v týchto inštitúciách, pokiaľ ide o význam, o konfiška, význam konfiškácie bez odsúdenia. Pôvodný článok 5 e, smernice 42 bol nakoniec nahradený doslova veľmi slabým ustanovením, ktoré bolo doslova e, ktoré bolo také, že umožňovalo konfiskáciu bez odsúdenia len v obmedzenom prípade e, počtu, počte prípadov. Mám teda otázku na komisiu. Budeme povedzme presnejší a budeme odvážnejší v tejto oblasti. Je totiž veľká väčšina členských štátov, ktorá uplatňuje klasický model. Moja krajina však e, uplatňuje len čiastočne aj ten prvý model, pokiaľ ide o konfiškáciu bez odsúdenia. No a pokiaľ ide o ten zvyšok, tak je to možné len na základe e, konfiškácie. My sme teda úspešne implementovali konfiškáciu bez odsúdenia a v podstate je tam opak toho bremena dôkazu. To znamená, nezákonne získaný majetok e, v prípade Nemecka alebo Talianska e, sa e, vlastne späť získava kombináciou tých rôznych modelov 2, 3 a 4 napríklad a dúfam, že sa na konci októbra, ale na začiatku nového roka dostaneme k tomu, aby sme mohli posilniť na jednej strane ten rámec pre klasické e, konfiškácie bez odsúdenia, aby sme navrhli aj silnejšie a jasnejšie opatrenia na to, aby takáto konfiškácia bez odsúdenia sa skutočne mohla uplatňovať. Ďakujem. Takže ja sa k tomu na záver ešte vyjadrím, ale najskôr dáme slovo všetkým, ktorí sa prihlásili a chcú využiť rečnícky čas. Takže teraz pán Strik, prosím, pani Strik, máte, čas, máte mm, slovo. My podporujeme samozrejme to, že by páchatelia nemali mať možnosť e, čerpať e, mať užitok zo svojej trestnej činnosti. Ďakujem za prehľad všetkých tých praktík politík v jednotlivých právnych systémoch a legislatívach. Vidíme tu celý rad rozdielov. Samozrejme, teraz ešte musíme posúdiť, či potrebujeme ďalšiu legislatívu EÚ na prekonfiskáciu, okrem toho, čo už máme. A myslím, že tento prehľad nám dáva lepšie východisko na ďalšiu diskusiu o tejto téme. Úprimne povedané, my v skupine pomerne váhame pokiaľ ide o to, že by sa vytvárali ďalšie bázy na konfiskáciu bez e, odsúdenia. Môžete samozrejme diskutovať o tom, či je to zodpovedné, ak máme procesné zábezpeky, ale domnívam sa v prvom rade, že najdôležitejšou zábezpekou je to odsúdenie, že teda prebehlo trestné konanie so všetkými zábezpekami, ktoré tam sú, možno článok 6 e, dohovoru alebo článok 47 charty e, právo na spravodlivý proces e, by sa tu mali zohľadniť. Takže o tom treba viac diskutovať a ja sa teším aj na správu, ktorá k nám príde v októbri o smernici 2014-42 a samozrejme zohľadníme tie informácie, ktoré nám teraz komisia poskytla. Pani Kiniči, prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem komisii za prezentáciu. Musím povedať, e, e, pokiaľ ide tento dokument o konfiškácii, ja som talianka, mám osobnú aj profesionálnu skúsenosť, e, na základe ktorej si uvedomujem význam takýchto krokov pri boji, boji proti organizáciám trestnej činnosti a samozrejme E, uberá im to, oberá ich to o tie prostriedky, ktoré potrebujú na e, to, aby mohli byť činné. A e, tie peniaze sa dostávajú zasa do legálneho ekonomického cyklu. Z tohto pohľadu sme si vypočuli aj čísla, že sa nám darí vlastne získať len 1,1 všetkých tých prostriedkov, ktoré sa takto ukradli, ale z tohto pohľadu konfiskácie bez odsúdenia môžu byť veľmi dôležité, aby sa e, zefektívnil boj proti organizovanej trestnej činnosti a prihliadame aj k tomu, že sú aj rozdiely medzi systémami jednotlivých členských krajín. Ehm, tie tieto rozdiely sú využívané práve v cezhraničnej trestnej činnosti. A to aj napriek tomu, že sa rozvíja európska legislatíva a že e, sa že nadobudol platnosť, e, nadobudol platnosť aj um, nariadenie o e, uznávaní príkazov na konfiškáciu, ktorý vošiel v platnosť v roku 2018 ktoré vošlo v platnosť v roku 2018. Takže e, treba Eh, mať eh, opatrenia, ktoré konfiškáciu bez odsúdenia čo najviac umožňujú. Komisia hovorila aj o skúsenostiach iných krajín, vrátane talianských skúseností v boji proti mafii. Ja si myslím, že by to mohol byť istý referenčný model, ktorý umožňuje spojiť efektívnosť tohto nástroja a zároveň rešpektovanie základných práv. Myslím si, že toto je jeden z tých silných bodov talianského modelu a E, toho, ako ho súdne orgány e, využívajú. Samozrejme, e, treba splniť predpoklady na konfiškáciu bez odsúdenia a zabezpečiť samozrejme vysoké i účinné zábezpeky, ktoré napríklad sa využívajú takisto aj v trestnom konaní. Je to teda model, ktorý možno považovať nielen ten talianský teda, ale aj ostatné, e, ktorý možno, od ktorého možno očakávať e, e, účinnejšie opatrenia v boji proti trestnej činnosti, najmä na medzinárodnej cezhraničnej úrovni. Ja by som takisto chcela komisie ešte raz poďakovať za to, čo tu prezentovala a očakávam s veľkým záujmom záverečnú správu, aby som sa ďalej mohla vyjadriť aj tejto téme, pokiaľ ide o zlepšenie e, legislatívy, ktorá je zameraná na boj proti organizovanému trestnému e, zločinu. Pani Kiniči, ja by som vám len ešte chcel pripomenúť, e, že tu je Mali sme tu priestor ešte pre pripomienky zástupcov komisie DG Home, ale my sme už hovorili pomerne zlhavo o prioritách Líbe dnes popoludní a tam sme práve zdôraznili e, dôležitosť trestného práva a zákonodárnej činnosti v tejto oblasti. A tu práve zákonodarcovia sme E, v podstate my sme tým najväčším zákonodarcom v Európskom parlamente, pretože my máme veľmi široké kompetencie, pokiaľ ide o právne predpisy a ich e, tvorbu, ale máme tu aj otázky národnej zvrchovanosti a e, trestného práva, procesného práva. A na to práve bola smernica 2014-42. Ide o harmonizáciu Mm, konfiškácie zisku z trestnej činnosti. My sme tú smernicu e, prijali na základe trestného práva, ale práve preto sme komisii, e, sme, vy, sme komisii mm, e, určili povinnosť predkladať správy o konfiškáciách aj v prípade, že nedošlo k odsúdeniu to znamená, v podstate je to konfiškácia pred súdnym konaním a odsúdením. E, to znamená občianské, civilné, občianské alebo e, administratívne opatrenia. To znamená konfiškácia in rem. To znamená, to nie je proti osobám, ale je to zamerané na majetok, na veci. In rem. Konfisk, konfiškácia in rem. No a ten e, celý um, tá celá e, rozmanitosť e, štandardov v jednotlivých členských štátoch samozrejme niečo znamená z hľadiska harmonizovania. Je to výzva a to je vlastne tá povinnosť alebo tá úloha, ktorej čelí komisia a bude čeliť v nasledujúcom období, pretože práve preto vyvstal celý rad právnych otázok, ktoré sa ocitli na ústavných súdoch a Európskom súde pre ľudské práva. Práve preto, že tie právne normy sú tak heterogénne mm, medzi jednotlivými členskými štátmi. A to napríklad e, mm, sa týka konfiškácie in rem prostredníctvom e, občianských alebo e, mm, administratívnych ustanovení. Nuž, myslím, že na to by mohla komisia zareagovať samozrejme na vyjadrenia našich e, členov. Takže teraz máte slovo opäť, komisia. Pani Tigelt. Thank you, thank you very much and uh, thank you. Ďakujem. Ďakujem aj za záujem, ktorý ste prejavili o tento dokument. Ďakujem za vaše položené otázky. Vyjadrila by som sa, pokiaľ môžem, niektorým otázkam. Čo sa týka načasovania, rozhodnutie hľadom správy príde až mm, za novej komisie, možno prvý, druhý, štvrť rok budúceho roka, to je realistické, no ale nová komisia si to musí rozhodnúť sama. A rovnako aj v prípade akýchkoľvek rozhodnutí ohľadom budúcej legislatívy. Teraz sa musíme snažiť mať faktický základ, na, z ktorého budú vychádzať diskusie, základ pre rozhodovanie v tejto oblasti. Čo sa týka otázky využívania aktív, Chcela by som povedať, že súčasná smernica 42 o konfiškácii vyzýva členské štáty, aby zvážili takéto sociálne využitie skonfiškovaných aktív. My sme zadali aj štúdiu ohľadom implementácie smernice. Zistili sme, že mnohé členské štáty majú konkrétne ustanovenia ohľadom sociálneho využitia takýchto aktív. Takže je to prax, napriek tomu, že smernica neobsahuje žiadnu stanovenú povinnosť členský štát si to môže zvážiť. Taktiež by som chcela povedať, že transpozícia smernice zo strany členských štátov nie je zďaleka ideálna. Spustili sme už tri postupy pri porušení proti členským štátom kvôli nedostatočnej komunikácie ohľadom transpozície smernice. Je to proti Rumunsku, Bulharsku a Luxembursku. Naďalej teda prebiehajú tieto postupy, takže naďalej musia členské štáty na transpozícii pracovať. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo ohľadom základných práv, akýkoľvek konfiškačný režim, predovšetkým bez konkrétneho odsúdenia alebo usvedčenia musí eh, rešpektovať základné práva a musí teda takéto postupy týkajúce sa aktív pochádzajúcej z trestnej činnosti. Ďakujem, to je všetko zatiaľ. Čakáme teraz na ďalšie kroky už budúcej komisie. Je to komisia pani von der Leyen. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Na čas celkom. O 18. hodine budeme hlasovať, to si uvedomte. Takže určite tu bude veľa ďalších členov výboru. Prosím, začneme teda hlasovať na čas. Máme tu ďalší bod. Týkajúci sa pobrežnej a pohraničnej straže, ten odpadá. Máme tu teda systém FADO a ruší sa tým rozhodnutie um, Rady pre vnútro spravodlivosť 800, Budeme diskutovať o návrhu systému FADO. Pôvodne to bola súčasť eh, návrhu dokumentu týkajúceho sa Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže, ale tento návrh bol rozdelený na žiadosť rady, neskôr to konferencia predsedov schválila. Vypočujeme si teraz od pani Mecoli spravodajkyne prezentáciu a potom sa vyjadrie tieňoví spravodajcovia z jednotlivé politické skupiny. Pani Mecola, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dnes začína legislatívny proces ohľadom ehm, dokumentov online. Je to posledný krok eh, pri reforme Európskej pohraničnej pobrežnej eh, služby alebo pardon, stráže. Za posledná parlamentná obdobia sme takmer tento postup už ukončili a chcem poďakovať kolegom, ktorí boli zapojení do tohto a spolupracovali so mnou. No a prístup, ktorý ja som zaujala v rámci mojej správy ohľadom FADO, je taký, že je treba tento systém vylepšiť a zároveň je treba objasniť využívanie osobných údajov a taktiež je treba zaručiť lepšie zapojenie Európskeho parlamentu do FADO. Ja osobne som toho názoru, že treba objasniť, čo presne sa myslí, keď sa hovorí o spracovaní osobných údajov zo strany Frontexu. Je jasné. Je treba zaručiť, že FADO ne identifikuje žiadneho konkrétneho človeka prostredníctvom tých obmedzených osobných údajov, ktoré sú uložené v systéme FADO. Tieto údaje budú využívané len na to, aby sa objasnilo, ako musia vyzerať práve dokumenty, aké musia obsahovať bezpečnostné prvky a aby sa dali odhaliť falšované alebo kopírované dokumenty. A taktiež teda hlavnou súčasťou mojej, alebo veľkou súčasťou mojej správy je tiež snaha o posilnenie úlohy Európskeho parlamentu. V tomto zmysle ja navrhujem aj rôzne vykonávacie pardon, zmenu vykonávacích aktov na delegované akty. Myslím si totiž, že by Európsky parlament mal byť lepšie zapojený do spracovávania návrhov komisie, čo sa napríklad týka technických špecifikácií systému FADO a taktiež postupov kontroly a overovania, až si budeme 100% istí, že FADO dobre funguje, tak tí, ktorí majú prístup k tomuto systému, tak budú vedieť, e, čo napraviť. Taktiež som si vypočula názory ostatných politických skupín, predovšetkým čo sa týka rozsahu tohto nariadenia. Povedali, že je príliš, má príliš široký záber, no ale ja si myslím, že vyčerpávajúci zoznam dokumentov, že toto nie je najlepší postup. Navrhujem taktiež zmeny na obmedzenie rozsahu ďalších oficiálnych dokumentov, ktoré môžu byť využívané alebo vydávané členskými štátmi. Dokumenty týkajúce sa cestovania, e, pobytu alebo e, totožnosti, ktoré sú vydávané členskými štátmi. Takže len zdrojové dokumenty budú e, vkladané do FADO, len tie relevantné dokumenty. A taktiež navrhujem separátny článok, ktorý poskytne viac detajlov ohľadne zodpovednosti agentúry alebo povinnosti agentúry. Jedno si to povinnosti bude, že agentúra bude musieť e, tam natiahnuť do systému všetky informácie, ktoré dostane od členských štátov. Je treba, musí zaručiť, že tieto informácie budú uniformné a, a spolahlivé. Taktiež agentúra musí poskytovať e, pomoc členských štátov v podstate v reálnom čase, čo sa týka identifikácie. A toto bude užitočné pri boji proti falšovaným dokumentom. Frontex už má dosť expertízy v tejto oblasti. A ja si myslím, že je dôležité, aby všetky členské štáty maximalizovali svoj potenciál takéto expertízy. Teším sa na spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami. Už sme začali spolupracovať a dúfam, že ukončíme tento proces ešte za fínskeho predsedníctva, ktorému chcem týmto poďakovať, taktiež aj komisii za skvelú spoluprácu, ktorá doteraz prebiehala. Ďakujem. Ďakujeme pani Mecola. Teraz budú hovoriť tieňoví spravodajcovia. Pani Kaliuran za socialistov demokratov. So to start... Pán predseda. Pre mňa je toto nový spis, takže chcem na úvod poďakovať kolegom, ktorí na tomto spise pracovali ešte za minulého parlamentu. Chcem poďakovať aj spravodajkyni pani Mecole za odvedenú prácu na návrhu správy. Ja som si podrobne preskúmala vaše návrhy. Pripúšťam, že text je oveľa lepší než ten, ktorý sme videli na našom prvom stretnutí s tieňovými spravodajcami Rado a komisiou. Ja nespochybňujem tento systém, je dôležitý, je dôležité, aby naďalej fungoval, ale mám určité pochybnosti. Nebudem hovoriť o formuláciách, ja vám konkrétne formulácie zašlem čo skoro, ale rada by som zdôraznila pár vecí. Poprvé, je to vec, o ktorej ste tiež hovorili aj vy, zahrnutie osobných údajov, databáza vzorkov, pre, aby sa, to, aby sa predišlo falšovaniu dokumentov, musíme e, tam mať teda dispozícia aj osobné údaje. Je dobré, že spravodajkyňa tam pridala princípy minimalizácie a anonymizácie údajov. Toto je v texte nové, ale Napriek tomu si myslím, že je treba jasnejšie a kategorickejšie povedať, že osobné údaje by nemali byť zahrnuté v systéme FADO. Moja druhá obava sa týka prístupových bodov. Tu vás opäť chcem pochváliť. Situácia je teraz lepšia, ale naďalej sú tam mnohé vrstvy, mnohé prístupové body. Myslím si, že by sme mali na tomto popracovať, aby to bolo jasnejšie, presnejšie. No a na záver otázka dokumentov, ten nevyčerpávajúci zoznam. Verte mi, členské štáty môžu vydať stovky oficiálnych dokumentov, takže možno by sme sa mali pokúsiť zamyslieť nad vyčerpávajúcim zoznamom oficiálnych dokumentov. Myslím si, že je kľúčové tam mať jednoznačnosť v súvislosti s tým, čo členské štáty musia dodať Pani spravodajkynia, som vám k dispozícii a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Áno, takto tu chodí pani Kalirant. A teraz pán Tudorače v mene obnome. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem aj Roberte Mecole za prvý návrh správy. Je veľmi dobrý, ako už povedala kolegyňa. A ja som toho názoru, že táto správa sa dotýka veci, ktoré nás zaujímajú, napríklad čo týka rozsahu, jasnosti definície FADO v tom prvom návrhu. Myslím si, že tá priama odvolávka na vzorky v zmysle toho, čo sa bude uchovávať v rámci systému FADO, že to budú vzorky dokumentov, tak túto priamo odvolávku vítame, to je dobré, uberá sa tak správnym smerom, rovnako tak v prípade osobných údajov. Taktiež sme mali vážne obavy v súvislosti s tým, že nebolo jasné, čo sa bude v systéme uchovávať, taktiež to vrha tým pochybnosti na to, ohľadom, ohľadom toho, do akej miery my miery my tam musíme, alebo sa tam budú uchovať osobné údaje. Takže taktiež je dobré obmedziť využívanie tohto systému na uchovávanie osobných údajov. Takže toto je takéto predbežné stanovisko, ktoré môžem podporiť. V neposlednom rade chcem hovoriť o pozmeňujúcom návrhu 80D. Nechcem hovoriť o konkrétnych formuláciách, ale ako sa tam stanovujú povinnosti agentúry v tejto súčasnej podobe, tak to vítam, ako to je teraz v texte, ale niečo podobné by sa mi páčilo aj u povinnosti členských štátov, čo sa týka vkladania informácií do systému, taktiež povinnosti tretich strán, ktoré budú mať prístup k tomuto systému, možno aerolinky alebo nejakí iní operátori. Myslím si, že je treba jasne stanoviť v právnom základe, aké sú povinnosti a, a zodpovednosť e, všetkých strán, ktoré budú mať prístup do tohto systému. Ďakujem, pán Tudorače. Teraz pani Brickpont. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám, pani Mecola, za vynaložené úsilie a ďakujem aj celému sekretariátu výboru. Máme viacero um, um, vyhradte, čo sa týka pozície rady. Niektoré sú pokryté už aj v návrhu spravodajkyne, za to teda ďakujeme. Napriek tomu e, je tu však súbor otázok spojený s tým, že táto databáza bude pri na Frontexu, nie Europolu. Europol e, pritom je zodpovedný za spoluprácu v Ehm, sektor policie, chápeme argumenty rady, čo sa týka právneho základu, ale predsa len budeme dávať pozor na to, ako sa to celé bude vyvíjať, čo sa týka transferu tejto misie eh, z jednej agentúry k druhej, najmä ak to zahrňa Frontex. Ďalší aspekt, ktorý častočne pokrýva návrh, už to eh, kolega spomenul, ide o osobné údaje. Je dôležité, aby to bolo eh, výlučne spomenuté, že to vylúča, vylúčuje osobné údaje. Pardon. My sa teda chystáme preložiť pozniaci návrh v tomto smere a Tiež chceme e, dostatočné záruky objasnenia, čo sa týka rozličných úrovní prístupu k databáze, tak ako to bolo uvedené v návrhu, aby tam však boli aj uvedené konkrétnejšie podrobnosti. Chceli by sme však uvítať, že to objasnenie už sa poskytuje, čo sa týka delegovaných a vykonávacích aktov. Ďakujem. Abbiamo sentito dei verdi, adesso... zelených. Takže e, teraz pán, pani Tardino. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegyne Macola za vykonanú prácu. V zásade je to podľa nás vynikajúci východiskový bod. Je tam celý rad nových e, návrhov spravodajkyne, takže ja by som sa k tomu chcela vyjadriť. Prechod e, komisie na systém FADO môžeme vnímať pozitívne. Je dôležité aby sa riešila otázka výberu medzi delegovanými a vykonávacími e, aktmi, ináč s metodou e, súhlasíme. V prípade delegovaných aktov máme len niekoľko technických otázok. Niektoré jednoducho nemôžu byť len vykonávacie ako v e, pozmeňovacom návrhu 32. Podľa nás je to v každom prípade veľmi dobrý východiskový bod. A teraz mene EKR bude hovoriť pán Pušade. Ďakujem, pán predseda, vážnej kolegovia. Predovšetkým chcem poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu za posledných pár týždňov pri e, zmene návrhu, ktorý sme pôvodne mali pred sebou. Pár otázok. Myslím si, že ich bolo dobre skonkretizovať, konkretizovať, do aké miery členské štáty majú povinnosť dodávať informácie pre vloženie údajov do systému FADO. No v prípade, že sa naskytne takýto prípad, že členský štát alebo nejaký orgán v členskom štáte bude mať priamu zodpovednosť dodať príslušné dokumenty. Taktiež sme požiadali o to, aby sa tam zahrnula odvolávka na delegované akty pre technické špecifikácie pri e, vkladaní aj uchovávaní e, údajov a taktiež pre procesy e, overovania uchovávaných informácií. Myslím si, že spravodajkyňa už to trochu objasnila, ale neviem, či táto otázka delegovaných aktov, či no toto žiada komisia z dôvodov operatívnosti, alebo či e, sú to len politické ciele, aby po, Európsky parlament bol do väčšej miery do tohto zapojený, pretože pokiaľ je to tá druhá možnosť, tak si myslím, že by toto ukazovalo, že, musí, že sme, by sme mali byť prísnejší a presnejší e, v prípade zapojenia Európskeho parlamentu, ale budú tam veľmi technické otázky a môže to nakoniec poškodiť technické práce aj prácu Frontexu. Taktiež prosím, upresnite mi, či obmedzenie prístupu k dokumentom, pokiaľ tie samotné budú e, policajne alebo súdne vyšetrované na nejakej úrovni, či by toto mohlo narušiť mm, prácu policajných alebo justičných orgánov. A som presvedčený, že celá táto záležitosť si záleží naše, zaslúži naše plné úsilie a budeme sa snažiť pokročiť čo najviac. Ďakujem. A teraz v mene GUE tu mám pani eh, Redo, prepačte, som vás tu nevidel. Alebo nie je tu? A. Takže sa GUE tu nie je nikto, kto by chcel predstaviť stanovisko k správe pani Mecoli a teraz navrhujem, aby sme sa vrátili k spravodajkyni. Pani Mecola, áno, v poriadku? Dobre, takže pani Mecola, rada by som poďakovala všetkým kolegom, ktorí povedzme optimisticky sa vyjadrili, niektorí boli trochu opatrnejší, ale všetko som si to zapísala a ja Všetky tieto pripomienky zoberiem do úvahy. Zaručím, že všetky príslušné oddelenia budú informované a pozmenujúce návrhy budú môcť predkladať všetci, nielen ja a kolegovia aby mali čo najviac času na to, aby sa zoznámili s týmto dokumentom, aby dospeli k stanovisku takému, že príjmu moju správu. Ďakujeme pani Mecola za vašu správu, za vaše úsilie a za podporu, ktorú ste si získali pre túto vašu správu. Očakávame, teraz ďalšie kroky, čo sa týka predkladania pozmeňujúcich návrhov 15. oktobra na obed. 15. oktobra na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Toto je koniec tohto bodu programu a začneme hlasovať o 18.00, ako je to naplánované, takže ešte máme pár minút. Navrhujem kratučku pauzu, tak aby všetci sa osadili, prosím, ubezpečte sa, že máte pripravené hlasovacie kartičky. O pár minút budete potrebovať. we go. Now we go. Good evening, you all. And um, be welcome back. <laughs> be welcome back. Uh, some of us have been here all day long. Niektorí sme tu už celý deň, začali sme ráno dohľadnou skupinou pre Europol, potom Libe výbor od 14.30 dnes popoludní, takmer 4 hodiny, eh, tu už sedíme a teraz sa dostávame k tejto finálnej časti našej schôdze a to je hlasovanie. Ja som sa snažil, aby tí, ktorí zabudli eh, elektronické kartičky, aby ste si stihli ich zaobstarať, tak aby všetky politické skupiny tiež eh, boli náležite zastúpené primeraným počtom. Teraz sa zdá, že je všetko v poriadku, začíname. Najskôr by som však ohlásil, že pristúpime k desiatim eh, hlasovaniam po sebe. Musíme hlasovať o desiatich spisoch. Mohli by sme ich všetky označiť za súčasť tzv. nedoriešených spisov. Na začiatku volebného obdobia každého parlamentu sa tým zaoberáme. Čiastočne sme to teda už ošetrili v predchádzajúcom volebnom období a prijalo sa rozhodnutie na úrovni koordinátorov, čo je rozhodný orgán pre takéto veci, že komisia sa nebude späť ujmať iniciatívy úplne od nuly. To by znamenalo začiatok celého procesu na novo, nie že chceme opätovne tieto spisy otvoriť pod označením pozastavené otvorené spisy, najskôr však musíme ich odhlasovať po jednom. Podľa rokovacieho poriadku, totiž podľa článku 71, je na to potrebná kvalifikovaná väčšina, aby sme si zaistili, že dokážeme eh, presadiť pokračovanie týchto spisov, ktoré sme odhlasovali v predchádzajúcom volebnom období parlamentu v tzv. prvom čítaní. Teda, aby sa mohli začať rokovania a aby sme sa dopracovali k dohode v druhom čítaní, aby nebolo potrebné zmierovanie. Na to je potrebná kvalifikovaná väčšina. Teda tí, ktorí ste noví, to znamená zhruba máme teda celkovo 68 poslancov v výbore LIBE a potrebujeme 35 hlasov za, aby to prešlo. Aby sme ich posunuli ďalej 35 hlasov. Preto sme museli naozaj sa uistiť, že sú všetky skupiny primerane zastúpené a že môžeme ísť na to 30 hlasov za, hovorí predseda. Pristúpime k hlasovaniu. Najskôr opätovné dočasné zavedenie hraničných kontrol na, vnútorno, na vnútorných hraniciach. Hlasujeme o začiatku medzi inštitúciálnych rokovaní o zložení rokovacieho týmu. O tom hlasujeme tiež. že to správa Tanie Fajon. Mm, otváram hlasovanie. we, we had a problem with S&D. Za SAD je jeden navyše. S&D too many. No, now it's fine. Now it's fine. Už je to v poriadku. Konec hlasovania. Podarilo sa to. 43 hlasov za. 11 sa zdržali, 12 hlasov je proti. Prijaté kvalifikovanou väčšinou. Ďalej nasleduje nariadenie VIS. Spravodajcom je náš kolega Paolo Rangel. Pristúpime k hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Now the vote is closed. Koniec hlasovania. 53 hlasov za, 8 sa zdržali, 5 sú proti. Blahoželáme pánu Rachelovi a blahoželáme aj pani Fajon za predchádzajúce hlasovanie kvalifikovanou väčšinou boli obe prijaté. Teraz e, tretí bod, e, vytvorenie e, systému spolupráce v poskytovaní školení, teda v rámci tzv. programu Perikles. Pardon, preskočil som jeden bod, hovorí predseda, pardon. Preskočil som bod komunitárnych štatistík o migrácii a medzinárodnej ochrane. Spravodajcom je E, pán kolega Otien, hlasujeme, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kvalifikovanou väčšinou sme to schválili. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz nasleduje program Pericles. Spravodajcom je Claire Daly. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Aj toto sme schválili kvalifikovanou väčšinou. Ďalej nasleduje správa Kunke eh, vytvorenie programu o právach a hodnotách. Je to jedna z tém, ktorá súvisí s VFR Alice Kunke je spravodajkynia. Blaho, eh, spra, nech sa páči, hlasujeme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené, blahoželáme spravodajkyni. Všetkým blahoželáme. Ďalej vytvorenie Fondu pre azyl a migráciu. Aj to je Téma, ktorá si s viacročným finančným rámcom spravodajkyňou vie Miriam Dali. E, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Blahoželáme. Ďalej. vytvorenie nástroja pre finančnú podporu v rámci Fondu integrovaného riadenia hraníc. Spravodajkyňou je pani Tania Fajo. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté blahoželáme. Kvalifikovanou väčšinou to bolo schválené. Ďalej vytvorenie Fondu internej bezpečnosti. Spravodajkyňou je pani Monika Holmajer. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté kvalifikovanou väčšinou. Blahoželáme pani Holmajer. Teraz Nasleduje bod preventívnych opatrení proti šíreniu teroristických obsahov na internete. ňom je Patrik Jaký Hlasujeme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme. Myslím, že Týmto sa posúvame k desiatému bodu uvádzanie zoznamu príslušníkov tretich krajín, pričom ich príslušníci musia byť držiteľmi víz pre prekračovanie externých hraníc a tiež tých, ktorých príslušníci sú vyňatí z e, tejto požiadavky. Týka sa to Kosova. Aj tu je spravodajkyňou kolegyňa Tania Fajon. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Blahoželáme všetkým spravodajcom k všetkým témam, ktoré sa podarilo posunúť pre dohodu, eh, pre včasnú dohodu v druhom čítaní. Eh, to je všetko na dnes. Príjemný večer.